Okay. So, good morning. Good morning, everyone. Dobré ráno všetkým. Začneme s prijatím programu schôdze, ako obvykle. Chcela by som navrhnúť, aby sme presunuli body 2 a 3 oznámenia predsedníctva správa o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach Ehm, po bode 4 po verejnom vypočutí, ak nie sú žiadne námietky, ehm, prijatie programu schôdze ehm, by sme mali týmto vybavené. Program by bol prijatý v pozmenenej podobe. Ja už týmto vítam pána Andrea Enria medzi nami. Toto je druhé vypočutie s pánom Enriom eh, na výbore EKON. Posledné vypočutie sa konalo 4. septembra 2018. Eh, Dnes by sme chceli eh, diskutovať s vami napríklad aj o rámci Basel 3 a budúcnosti bankovej únie o finančných technológiách, inováciách v bankovom sektore, v aktuálnom stave, pokiaľ ide o prípravnú prácu na Brexit. Nech sa páči, pán Enria, na úvod máte slovo na približne 10-15 minút Ďakujem, pani predsednička. Veľmi rád pred vás predstupujem v mojej funkcii predsedu Rady pre dohľad ECB, aby som prispela aj k e, transparentnosti. Kapitálová pozícia e, bank sa e, stále zlepšuje. Zvyšil sa aj pákový efekt, aj likvidita bank, ktoré sú už nad minimálnymi požiadavkami. NP L bank e, zvýšila na 560 e, miliard e, v júni. Keď sme prevzali pred 5 rokmi tieto funkcie dohľadu, bol to 1 trilión, takže sa to zmenilo z 1 na 3,6 v tomto období. A vidíme, že táto redukcia sa zrýchla v posledných dvoch rokoch a obzvlášť posilnila v krajinách s vysokou mierou NPL. V skutočnosti tieto e, trendy e, začali v marci 2017. Dokazuje, že je tu silný e, dopad aktivít dohľadu. Predsa len ešte je tu zvýšenie NPL proti medzinárodným štandardom. Je teda dôležitejšie, dôležité dosiahnuť ďalší pokrok. Banky eh, sa musia snažiť eh, splňať eh, požiadavky dohľadu. Takisto spolupracujeme s národnými agentúrmi na rôznych iniciatívach, ktorých cieľom je ďalej znižovať NPL, ktoré držia menej významné inštitúcie. Náš model 3 je už teraz takmer dokončený. Ehm, v Mali sme tu v minulosti príliš komplexné eh, modely. Eh, Trim sme zahájili eh, v dôsledku krízy za účelom zjednotenia, aby sme mali porovnateľšie výsledky z jednotlivých bank. Po troch rokoch úsilia sme teraz skončili, ukončili finálnu fázu. Urobili sme 200 inšpekcií, 200 vyšetrovaní. Trím teraz zvýšil latku pre banky budeme očakávať, že banky e, veľmi e, rýchlo e, budú plniť nedostatky, na ktoré sa prišlo v dôsledku TRIM. Banky budú potrebovať zlepšiť implementáciu a využívanie týchto interných modelov a byť vo väčšom súlade s e, požiadavkami e, dohľadu. Takisto je dôležité, aby e, banky mali účinnú seba kontrolu keď sa e, plne implementuje e, Basel 3, e, takisto veľmi signifikantne zníži rizikovosť, uzavrú sa tak existujúce medzery, ktoré kríza odkryla. Dôležité je, aby sa konzistentne uplatňoval Basel 3 Dôležité je, aby sme e, teda e, sa snažili, aby sa nezopakoval ten veľký e, vplyv, ktorý sme tu zaznamenali v minulosti v dôsledku krízy. Nové štandardy nechcú však zvýšiť látku pre všetky banky, sústredujú sa na tie banky, ktoré príliš Eh, využívali eh, tie aktuálne eh, modely na teda kalkuláciu kapitálu, takže nejde o to, či agregovaný dopad je vysoký, ale či takéto zvýšenie je odôvodnené. Jedným dôležitým e, elementom e, prichádzajúcich e, reforiem je output floor, čo má pomáhať tomu, aby banky nemohli mať oveľa nižšie kapitálové modely než banky, ktoré ich nevyužívajú. Toto sa doplňa s prácou v oblasti TRIM, ktorú som spomenul predtým. Máme tu ale aj ďalšie e, iniciatívy ako našu e, dohľadovú revíziu pre našich partnerov bolo veľmi e, dôležité, aby sme tu docelili dohodu. A pokiaľ ide o hodnotenie dopadu Bázelu 3, mali by sme tiež zvážiť nedávne legislatívne zmeny, ktoré povedú k štihlejším požiadavkám. Napríklad E, smernica 5 o kapitálových požiadavkách obsahuje nové pravidlá o e, kvalite kapitálu pre e, požiadavky pilieru 2. Keď sa tá, rokovalo o tejto zmene, bankový dohľad ECB, Európsky parlament vyjadrili svoje obavy, varovali, že Eh, kapitál vysokej kvality je veľmi dôležitý. Podľa našich výpočtov zmena bude generovať eh, priemernú eh, redukciu v CET1 požiadavkách na rovni 90 bodov ako dohľadu, dohľadu môžeme pracovať na tom, aby Eh, sme tu nemali eh, nejaké neželané eh, dôsledky Bázlu 3 na bank, požiadavky, špecifické, požiadavky pilieru 2, špecifické pre banky. Môže tu byť čisto aritmetický dopad, ak teda rizika, ktoré koncentračné rizika, sú teraz pokryté pilierom 2 a nemenia sa. E, nebolo by odôvodnené, aby sa pristupovalo k zvýšeniu e, kapitálových požiadaviek ale e, dopad nových štandardov by nemal byť plne kompenzovaný. Toto by ohrozilo ciele obozretnosti stanovené reformou nie je riešením e, odkláňať sa od medzinárodných štandardov. Banky by sa mali sústrediť na svoje e, biznis modely a snažiť sa využívať príležitosti, ktoré im ponúkajú nové technológie. Digitalizácia predstavuje významné e, výzvy pre banky a dohľad fintech firmy, ktoré chcú pôsobiť v oblasti bankovníctva, musia sa snažiť získať takúto licenciu my e, teda e, pracujeme na vypracovaní úsmernení, e, ktoré budú vysvetľovať, ako budeme toto z ako budeme toto hodnotiť, pričom samozrejme budeme brať do úvahy špecifickosti fintech firiem. V máji tohto roku sme mali prvý dialog e, s e, priemyslom z oblasti e, fintechu. susedili sme sa tam na rôzne otázky, rizik, dohľadu, umelej inteligencie. Je ťažké vlastne vopred predpovedať, ako digitalizácia konkrétne ovplyvní bankovníctva štruktúru trhu ale budeme e, naďalej sledovať e, e, situáciu a budeme naďalej v úzkom kontakte s bankami aj s jednotlivými hráčmi z tejto sféry, aby sme mohli náš dohľad a pravidlá napasovávať na aktuálnu situáciu hramec riadenia kríz si ešte stále vyžaduje určité eh, prispôsobenie, určité nástroje ešte chýbajú alebo nemôžu byť efektívne uplatňované. Konkrétne rámec eh, pre včasnú intervenciu by mal byť revidovaný, tak aby sa zjednodušilo používanie takýchto opatrení a objasnil ich eh, vzťah s ostatnými opatreniami dohľadu Ehm, riešenie e, krizových situácií jednotlivým európskym procesom, avšak likvidácie bank sú riadené 19 rôznymi národnými procesmi, kde sú veľké rozdiely Napríklad e, pokiaľ ide o e, postupy insolventnosti alebo nástroje na riedenie bank v kríze. Na to, aby sme zabezpečili skutočne rovné hracie pole, potrebujeme zjednotené postupy e, likvidácie bank. Môžeme sa tu poučiť z FDIC v USA, keď sa budeme zaoberať novými likvidačnými právomocami um, rady pre riešenie eh, kríz. Ešte stále eh, tu nemáme funkčný eh, EDIS. Keby tomu bolo inak, zvyšila by sa dôvera ľudí a takisto by to odstránilo potrebu existencie e, pravidiel a úprav, ktoré ešte stále zabraňujú plnej integrácii e, e, bankového biznisu do jednotného, skutočne zjednoteného domáceho trhu v rámci bankovej únie. Na záver samozrejme treba spomenúť aj Brexit. Stále sme zdôrazňovali, že banky musia byť e, operatívne pripravené e, čo najskôr, musia implementovať svoje cieľové operačné modely, e, na, ktoré sme sa, na ktorých sme sa s nimi zhodli už v minulosti. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán Enria. Teraz by sme začali s kolom e, otázok a odpovedí. Začneme s pani Lídiou Pereirou z EPP. Ďakujem, pani predsednička. Vítam vás, pán Enria. Európa čelí e, vý, e, ekonomickým výzvam rôznej povahy, ktoré sú veľmi komplexné obzvlášť v eurozóne. Tu máme spomalenie, ktorému sa musíme efektívne rýchlo venovať. Percentuálny rast 1,1 sa odhaduje na rok 2019, to predstavuje 0,1 nižšie. Oproti eh, minulému roku to nepostačuje. Musíme adaptovať naše ekonomiky na dnešné výzvy od klimatických zmien až po digitalizáciu. Na to potrebujeme viac finančných zdrojov a tie tu môžeme mať iba z udržateľného rastu. Bankový sektor e, tu e, zohráva dôležitú štruktúrálnu e, úlohu pokiaľ ide o toto e, spomalenie, po finančnej kríze sme sa snažili zreformovať celý tento sektor v Európskej únii, ale ostáva tu toho ešte veľa urobiť. E, je naliehavé e, dokončiť bankovú úniu, napríklad tretí pilier, ako sme to už spomenuli. Skupina Eurogroup sa ešte stále nedohodla v súvislosti s EDIS. Máme tu viac oznámení stále a nedostatok skutočných rozhodnutí Niektoré banky sú ešte stále v zložitej situácii, to je horúca e, téma. Banky eurozóny e, fungujú v prostredí s nízkymi e, úrokmi, to ohrozuje ich ciele profitability. Niektoré banky, ktoré, na ktoré sa vzťahovalo riešenie krízu, sú v ešte zložitejšej situácii. Týka sa to niektorých portugalských bank napríklad Takže pýtam sa, akým spôsobom si myslíte, že eh, systémy riešenia eh, kríz eh, alebo tie banky, ktoré pod toto spadali, môžu ešte stále sa snažiť zabezpečiť na investovanie do ekonomiky, vy ste spomenuli e, tú roztrieštenosť, tie rôzne národné rámce, ktoré existujú v tejto oblasti. Ako môžeme e, zabezpečiť úspešnejšie fungovanie bank po tom, čo prejdú e, takýmto zložitým obdobím. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za vašu otázku. Áno, keď sa pozriete na európsky bankový sektor, jeden z e, programov e, v rámci riešenia e, dedičstva po kríze je, že nedošlo k dostatočnej reštrukturalizácii a došlo k nej príliš neskoro, takže je dôležité, aby sme tu mali systém, ktorý nám umožní čo najskôr začať intervenovať, tlačiť na rýchle reštrukturalizačné procesy v bankách aby sa naštartoval e, proces, ktorý by pomohol e, bankám e, výjsť z ich zložitej situácie. Ak porovnáte prispôsobenie sa v európskom bankovom sektore a v americkom bankovom sektore, povedal by som, že prínosom tam bolo, že tam došlo k veľa rýchlejšiemu postupu, e, napríklad e, v oblasti rekapitalizácie bank a e, v redukcii počtu bank. 500 bank vyšlo z trhu v prvých ro- troch rokoch po kríze. A toto vlastne prispelo k zvýšeniu profitability bank a takisto im pomohlo lepšie podporovať ekonomiku. Takže tu sú e, rozdiely, v Európe sú rozdiely, ale e, aby sme boli úprimní, urobili sme aj my e, pokrok. Aj tieto banky v Portugalsku, ktoré ste spomenuli, boli reštrukturalizované a podľa mňa to bolo pozitívne, pozitívne narábali s dedičstvami krízy, zlepšili svoje, svoje súvahy, po, po, teraz sa im už po, darí podporovať ekonomiku, v posledných rokoch sa tiež e, zlepšila ich e, schopnosť e, poskytovania úverov, požičiek, ale ešte stále tu nie je dostatočná rýchlosť. Takže z môjho pohľadu skutočným, skutočnou výzvou je akurát rýchlosť, ktorou prebiehajú tieto zmeny. FDIC sme spomenuli, USA. Táto inštitúcia sa zaoberá eh, bankami, ktorým eh, hrozí zlíhanie a eh, zaoberá sa transferom ich aktív a pasív do iných bank. Takže e, treba sa pohnúť administratívneho e, nástroja pre likvidáciu, teda pohnúť smerom takémuto jednotnému nástroju pre likvidáciu, ktorý by bol jednotný vo všetkých členských štátoch, to by pomohlo. Momentálne tu máme situáciu, e, ktoré my vyhlásime za také, že môžu ľahko zlyhať alebo zlyhali. Ale podľa národnej legislatívy nesplňajú všetky podmienky pre e, národnú e, insolventnosť, takže zostanú tak nejako vysieť e, vo váku. E, ostáva im banková e, licencia, e, pôsobia ďalej, pretože tu máme dva, dva, dva rôzne náhľady, takže skutočne je potrebné, aby sme tu zosúladili naše úpravy v Európskej únii. Ďakujem pekne. Teraz pán Juan Fernández. Ďakujem, pani predsednička, vítajte. E, najskôr by som chcel povedať, že pokiaľ ide o konceptualizáciu, ktorú ste urobili o bankovej únii a o problémoch, ktoré e, súvisia s koherenciou, že v tom, že v tom, e, v tom súhlasím s vami, v tom s vami plne súhlasím. E, lebo máme naozaj problémy s koherentnosťou e, v súčasnom architektúre únie a tie fully free to by mohlo byť zaintegrované do systému uznesení a malo by to byť istým spôsobom konzistentné. Rovnako by bolo dobre harmonizovať reguláciu v bankovom sektore. S tým plne súhlasím. A chcel by som sa vás spýtať, do akej miery nepriamy dohľad E, niektorých e, prvkov súčasnej bankovej únii môže ovplyvniť tieto problémy s koherentnosťou, lebo na druhej strane vidíme e, niektoré verejné zásahy, aby sa zabránilo likvidáciu niektorých, niektorých entít, ako v Nemecku. Ako to vy vidíte a aký je možné vytvoriť v tomto modele nejaký spôsob, ktorý by zaručil istú mieru koherentnosti? A ďalšia vec, pokiaľ ide o udržateľné financovanie, ako viete, komisia včera predstavila harmonogram e, svojich prác na budúce roky a v treťom štvrť roku budúceho roku predloží návrh o udržateľných financiách, e, kde e, sa vytvorí možnosť zaviesť e, rozličné kapitále do týchto, na navýšenie týchto zelených kreditov. Takže toto sú moje otázky. Ďakujem. Thank you very much. Oh. Ďakujem veľmi pekne. No, k tomu prvému problému predovšetkým by som chcel povedať, ten prípad, na ktorý ste odkazovali, to Northern Bay, to nie je pod dozorom ECB ako signifikantný inž, až signifikantná inštitúcia, ale v tejto oblasti tieto problémy nie sú až tak vypuklé. Áno, toto sú také menej signifikantné e, inštitúcie, ale my samozrejme monitorujeme ich zo strany národných orgánov. Keď je tu nejaká banka, ktorá sa blíži ku kríze, tak začneme E, sa na nich zameriavať a veľmi úzko spolupracujeme s národným orgánom. Problém však je, že niekedy máme rozdiely v legislatíve na národnej úrovni rôzne e, rôzne e, predpisy a tiež, keď som hovoril o tej likvidácii, tak to isté sa uplatňuje na tie pozáručné režimy v rámci riadenia krízy. Takže napríklad v Taliansku v prípade banky Carige aj tá dobrovoľná, ako aj povinná časť pozáručnej mm, schémy režimu E, napríklad v Nemecku tam je DGS a potom aj režim, ktorý sa tu uplatňuje. To je to isté a tie kritériá, ktoré sa týkajú tej pozáručnej schémy, kedy ju možno uplatniť, tie sa tiež veľmi, veľmi rozlišujú. V niektorom prípade je to veľmi stručné, v niektorých je to veľmi rozsiahle, takže mali by sme využiť príležitosť, ktorú nám skytajú tieto prípady a, a možno napríklad aj e, rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru v Banka Terkaz, aby sme e, toto vedeli využiť a uplatniť na tieto pozáručné režimy. Ale samozrejme, že pracujeme na tom, aby sme ďalej tieto pravidlá zlepšovali. No a potom tá záležitosť s trvalou udržateľným financovaním. Ja som si vždy myslel a vždy som propagoval, že tu musíme mať také obozretné požiadavky, keď je tam nejaká keď je tam nejaká aktivita, ktorá je menej riziková, tak samozrejme tam tie poplatky za kapitál sú nižšie a keď je to viacej riziková aktivita, tak sú vyššie. A napríklad e, zelené financovanie určité, zelené financovanie, kde môžeme vyčleniť menej kapitálu. Dôležité však je povedať, že niekedy je to také zavádzajúce, toto vnímanie um, kapitalizácie, pretože um, si myslíme, že tie banky sa v podstate sa, e, ono je to tak, že tie banky sa financujú sami a čím viac sú kapitalizované, tak tým viac sú schopné podporovať inovatívne časti hospodárstva a môžu prevziať aj to riziko. Takže toto tento prechod, e, táto transformácia zo e, hnedého hospodárstva na zelené hospodárstvo sa musí tiež aj určitým spôsobom financovať a tiež keď diskutujeme uplatňovanie obozretných požiadaviek, tak to sa tu musí zakladať tiež na pevných dôkazoch. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pán Enria, boli sme veľmi prekvapení rozhodnutím generálneho riaditeľstva pre konkurencieschopnosť a hospodárskú súťaž, že táto banka už nebude zachránená. Um, tá Veneto banka, tento prípad, to, tam bola závažná intervencia zo strany štátu, 12 miliárd, 6 miliárd eur, uh, eur bolo investovaných do aktív tejto banky zo strany daňových poplatníkov. No a prečo sa využívajú verejné finančné prostriedky na záchranu týchto bank? E, teda toto spochybňuje bankovú úniu a ani tento systém riešenia sporov nie je vhodný, tomu by sme sa mali vyhnúť aj tvorcovia mm, väčšinou sa zameriavajú na tú národnú e, likvidáciu. To sú peniaze daňových poplatníkov. No a potom zase keď, keď tu máme tieto úžasné pohreby s diamantovými rakvami. Neviem, či je to dobré riešenie. A e, moja otázka je, ako dohľad rieši a hodlá riešiť tieto problémy. No a ešte jedna otázka, čo ste tu vy čo ste tu vy nadniesli, že niektoré tie banky sú takí zombíci medzi a na, na rozhraní živého a mŕtvého. A aj predsednička EZB, EZB povedala, že, že e, to nie je také jednoduché odobrať bankovú licenciu. Ale bolo by to riešenie, keby sa tak jedného dňa podarilo učiniť. Ďakujem webkne. Samozrejme, že nemôžem odpovedať za kolegov z komisie v týchto aspektoch, ale zas môžem povedať, že veľmi úzko s nimi spolupracujeme, pretože skúmame tieto prípady z perspektívy dohľadu a v podstate schvaľujeme túto legislatívu, ktorá eh, platí v týchto situáciách. Teda my konkrétne spolupracujeme s kolegami z DG Competition, hlavne v oblasti hodnotenia kapitálového biznis plánu, pozeráme sa na to z tej obozretnej perspektívy, či je to udržateľné, či tam sú dostatočné kapitálové požiadavky. No a samozrejme kolegovia z DG Competition sa na to pozerajú z pohľadu štátnej pomoci. Ale tento plán bol veľmi, veľmi dobre skoordinovaný a naozaj konzistentný v tomto ohľade. Ja chápem aj to vnímanie, že tento rámec riešenia e, sporom mm, a kríz možno nie je, um, nesplňa tie očakávania, ale vy ste správne podotkli, že e, veriteľia by mali spadať pod systémy mm, národného riešenia, keď ide o likvidáciu. No ale nie je to tak, pretože v riešení kríz ta, e, predsa tam nemôžu byť e, títo veriteľia lepšie postavení. No a tam naozaj budeme potrebovať harmonizovanejší rámec pri likvidáciách. Ale musíme harmonizovať na európskej úrovni aj postupy pri platobnej neschopnosti tu dosiahneme deal, ale bude to veľmi, veľmi ťažké. Možno, že by bolo dobré e, vyňať tieto banky e, z toho bežného postupu a potom by sme mohli e, toto harmonizovať na európskej úrovni, ako som spomenul už predtým. No a potom, pokiaľ ide o využívanie verejných financií, áno, ten Northern Bay, áno, to bolo verejné vlastníctvo. Čiže keď nejaká banka poruší požiadavky, tak my ju požiadame, aby vypracovala plán na to, aby splňala tieto požiadavky. No ale banka sa obráti na, akcia, no a na akcionárov, aby jej poskytli tento kapitál na to, aby bola schopná zase splňať tieto pravidla. Takže čo je vlastne také podstatné v týchto podmienkach? No a naši kolegovia na Digi Competition vypracovali takýto plán, aby to bolo v súlade s trom. Toto je tá kľúčová záležitosť v tomto celom. Takže mm, celkovo si myslím, že to, čo ste uviedli veľmi správne a tie kľúčové problémy, e, my máme ešte veľmi veľa bank, ktoré tieto požiadavky spĺňajú, ale majú biznis model, ktorý nie je životoschopný. A my ako dohľad um, máme zasiahnuť, ale to je ťažké. Samozrejme, že my ich na to upozorníme, napadneme to, povieme, čo majú robiť, že majú robiť, ale nemôžeme používať také nejaké intruzívne opatrenia ako dočasná správa nad bankou, pretože pretože tá banka splňa požiadavky, tak nemáme nejaké veľké páky na nich. Um, no, a to odňatie licencie to už je naozaj veľmi extrémne e, opatrenie. Momentálne máme práve tento prípad anglicko-rakúskej banky a ten rakúsky dohľad spustil takýto proces na stiahnutie licencie, ale Európsky súdny dvor toto zastavil, pretože samozrejme oni musia skontrolovať, či tam nie je žiadna iná možnosť, ako odňať licenciu. Takže toto je naozaj veľmi komplikované. Ďakujem veľmi pekne. A pán, teraz má slovo pán Gigold. Minulý týždeň som bol na Malte, v Lavalete a pri tej príležitosti som videl správu Reuters o úbohom stave jednej z najväčších bank, banka Lavaleta, No a potom sa k tomu vyjadrovala aj Európska centrálna banka. Samozrejme, my sa k tomu prípadu vyjadrovať nemôžeme, ale bola to hrozná správa. A ďakujem veľmi pekne za to dosledovanie týchto prípadov, ale je to veľmi šokujúce, že takéto niečo sa vôbec môže stať v banke, ktorá je pod vašim dohľadom. A preto mám jednu otázku. Vašou povinnosťou je dať veľmi dobré správne hodnotenie tých, ktorí sú, tým, ktorí sú vo vedení banky. A môžete nám povedať, či niekedy SSM uh, eh, niekedy povedalo, že nie, že táto banka nie je vhodná, že nepracuje dobre. Ďakujem pekne. Nuž, Nemám štatistiku, ale aby som pravdu povedal, nemyslím si, že táto štatistika by bola relevantná, pretože pomerne často sa stáva, že napadneme e, postupy e, dozorného orgánu, dozornej rady banky, toto sa stáva veľmi často. Nemám, naozaj nemám Nemám štatistiky, ale to sa stáva naozaj pomerne často, ale čo vám môžem povedať, že Momentálne začíname experimentovať s takým eh, nástrojom, že tento nástroj Fit and Proper, táto, toto hodnotenie nie je vždy len eh, zamerané na to, aby sme to robili jednorazovo, ale robíme to opakovane a potom to revidujeme, či naozaj niekto si plní svoje požiadavky napríklad, napríklad v rámci morálneho kódexu alebo o, eh, pranie špinavých peňazí alebo čisto interná kontrola. Tu naozaj máme stále viac kontrolu členov dozornej rady, aby sme skontrolovali, či naozaj tieto kritéria, ktoré sú stanovené v tomto programe Fit and Proper, naozaj splňajú. Môžeme ešte pod otázku doplňujúcu? v tom prejave. No, najprv by som to takto povedal. Áno, sú tu výzvy, ale podľa toho, ako to poznám ja, že sa to nestáva nikdy, že by SSM e, povedali nie kandidátovi. Áno, vy ich tam vyškveríte, dávate im ťažké otázky, ale nikdy im nepoviete nie. A e, keď sa pozrieme na ten počet kandidátov, ktorí ste schválili, ktorým ste povedali nie, alebo o ktorých viete, že po vašich otázkach boli e, zamietnutí, že sa stiahli z kandidatúry. To by bolo naozaj nápomocné, ale v januári 2016 Sabine Lautenschläger vydala takú správu, kde povedala, že je tu nedostatok harmonizácie, pokiaľ ide o e, právny základ, keď ide o toto hodnotenie, či je banka fit and proper. A tieto, áno, tie, to, keď vy podáte nejaké, keď vy, keď vy to napadnete, to je e, dobré, ale nemáme o tom záznamy a naozaj je tu nedostatok harmonizácie. Môžete nám povedať, čo by sme mali harmonizovať, aby ste vy mohli robiť svoju prácu lepšie? Áno, mne ušla táto príležitosť, prepačte, neodpovedal som na všetko, takže áno, áno. Uh, Áno, my máme 19 rôznych implementácií smernice a toto nám neumožňuje zaručiť, že táto istá osoba bude považovaná za fit and proper alebo nie fit and proper, keď sa hodnotí v iných členských štátoch. A to je naozaj neakceptovateľné, pretože naozaj tu máme 19 rôznych implementácií tejto smernice. Napríklad ten prípad v Taliansku, kde smernica vôbec nebola úplne implementovaná, čo nám potom neumožňuje uplatňovať tie isté nástroje. To nám stiažuje situáciu. Aby som povedal pravdu, e, odpoveď je jednoduchá. My sa uberáme smerom k maximalizácii a v bankovej únii by sme si želali, aby všetky kritériá platili rovnako pre všetkých. No ale v mnohých prípadoch, vo veľkej väčšine prípadov, tam tie tamto, e, tamto schvalujeme s podmienkami, napríklad neznalosť alebo nedostatok času na to, aby sa venovali tej úlohe. Takže my tam stanovíme podmienky. V podstate také školenie, aby naozaj sme ich vyškolili. Prosím, pošlite nám tú štatistiku. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Pán Jurica. Jurica. E, ďakujem veľmi pekne, takže tieto signifikantné banky, pokiaľ ja viem, ECB doteraz neurobila správnu detailnú analýzu o negatívnych dopadoch svojej voľnej monetárnej politiky. Jeden z tých vedľajších účinkov môže byť ktorý sa zvyšuje, je samozrejme nízka profitabilita bankového sektora. Moja otázka je, vy by ste mali naozaj pravidelne toto analyzovať a tieto vedľajšie účinky tejto konvenčnej monetárnej politiky v marci 2019 na vypočutí v Ekone. E, tu sme zaviedli dohľadné opatrenia na bankové holdingy pokiaľ ide o obligácie a boli tu určité kontroverzné štátne obligácie a moja otázka je, aké sú konkrétne opatrenia, ktoré ste zaviedli na to, aby ste bojovali proti takémuto vývoju. Thank you. Thank you very much for your, for your question. Ďakujem veľmi. Indeed. Ďakujem za vašu otázku. Pokiaľ ide o nízko, nízku ziskovosť, tak eh, samozrejme, že prostredie hodnotenia vytvára určitý tlak na banky, ale vo všeobecnosti celkový dopad si vyžaduje zohľadniť nízku úrokovú mieru, ktorá zase na druhej strane eh, zvyšuje objem bankových úverov a podporuje schopnosť splácania týchto úverov. Čiže v konečnom dôsledku to zlepšuje bonitu banky. Pokiaľ ide o menovú politiku, tak e, to by bolo naozaj veľmi ťažké v rámci súčasnej politiky zaistiť, aby banky dosiahli vyššiu ziskovosť a vyššiu mieru ziskovosti. Je však pravdou, že je tu istý vplyv na ziskovosť a ten sa viditeľne prejavuje a ECB, ako aj kolegovia v oddelení menovej politiky, prostredníctvom príslušných analýz hodnotia situáciu a vlastne e, je to istým spôsobom aj uznanie tých vedľajších účinkov v poslednej čase. To sa prejavuje tým e, vtedy, keď sa aplikuje rozdelenie rezerv do určitých skupín alebo do určitých vrstiev, najmä teda pokiaľ ide o úrokové miery. V oblasti štátnych dlhopisov E, v súčasnom legislatívnom rámci sa zohľadňuje výstavenie suverénnych dlhopisov, alebo teda dlhov. E, vytva, robíme stres testy, vykonávame ich pravidelne. V roku 2020 prebehne ďalší pravidelný stres test, keď určitý šok ovplyvní kapitálovú pozíciu banky a my rovnako môže, môžeme sa v rámci našich možností pozrieť aj na spôsob, ako e, sa potom toto konkrétne riziko môže monitorovať a riešiť. Rovnako riešime otázky súvisiace s koncentráciou rizika v prípade štátnych pôžičiek. To robíme veľmi často a pokiaľ vidíme nejaký konkrétny problém, tak môžeme stanoviť určité konkrétne požiadavky na e, tú ktorú banku. V minulosti som už tiež e, povedal a chcel by som to tu teraz zopakovať, že sa venuje relatívne málo pozornosti účtovnému riešeniu a účtovnému spracovávaniu štátnych pôžičiek, ktoré majú tú vlastnosť, že sa presúvajú v prípade navyšovania rizika a to následne neumožňuje správne zisťovanie strát v portfóliách štátnych dlhopisov a aktíva, ktoré banky majú na e, to, aby naplnili požiadavky na likviditu, tak ak tam je šok likvidity, ktorý by sa dal na trhu rýchlo realizovať, tak pre, mm, skončil rečníka teraz pán Žuze Guzmov. Ďakujem, pán predseda. Um, uh,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 a o aktivity ekonomické. A preto argumenty, ktoré hovoria o tom, že kapitálové úložne musia splňať isté požiadavky a nemôžu byť používané na akési dodatočné aktivity, e, už sa to neaplikuje. Rád by som počul váš názor na toto. A druhá otázka, ktorú vám chcel položiť, je táto. E systém, ktorý môže garantovať e, vklady, je nevyhnutný na to, aby sa ten e, projekt bankovej únie mohol podporiť a to by zároveň zodpovedalo aj rozdeleniu zodpovednosti alebo zdieľaniu zodpovednosti a dôsledkov. A ja by som sa chcel spýtať, že či sa nazdávate, že ciele v tejto oblasti E, všetky krajiny tam budú rovnako chránené, pokiaľ ide o e, garancie vkladov. A lebo to je vlastne istý systém pôžičiek, pretože mne sa zdá, že systém garancie vkladov, ktorý sa zakladá na pôžičkách, je vlastne to, je udržiavanie toho istého stavu, len sa menia názvy. Ďakujem. Uh, Ďakujem za túto otázku. Pokiaľ ide o vašu prvú otázku, tak hneď na úvod by som chcel povedať, že komisári požiadali EPA, aby vykonala analýzu tejto otázky, teda pokiaľ ide o analýzu faktorov a EBA na tom pracuje. Čiže my určite prispievame v rámci EPA k tejto práci a analýza bude zverejnená. Ako som už povedal, táto debata by mala vyplývať a mala by sa zakladať na skutočných empirických dôkazoch. Inými slovami, existujú dôkazy, že riziká sú nižšie pri niektorých aktivitách a pri iných sú vyššie a na to sa treba zamerať. Ak máme na to dôkazy, podobne ako je to napríklad pri malých a stredných podnikoch, kde prebehla riadna analýza a tam sa ukázalo, že portfólio pre e, malé a stredné podniky bolo menej rizikové ako portfólio pre e, veľkú korporáciu podobnej alebo rovnakej veľkosti a to potom viedlo k redukcii kapitálovej záťaže pre malé a stredné podniky čo sme samozrejme rozpoznali aj v rámci bazilejského rámca. A takéto analýzy my potrebujeme. Rovnako je správne aj to, čo ste povedali. Ak dôjde k prechodu od hnedého k zelenému, tak e, je samozrejme, že niektoré sektory sa môžu stať rizikovejšími a iné menej rizikovými. Ako to reflektovať? Ja v tejto debate vítam to, že e, tá debata o udržateľnosti posúva aj e, dohliadové orgány, aj banky na to, aby sa zameriavali predovšetkým na dlhodobejšie rizika. Keď sa napríklad pozriete na interné modely, tak odhad rizikových parametrov zvyčajne prebieha v časovom horizonte jedného roka a maximálne do troch rokov, ak sa niektoré banky zameriavajú na celý cyklus. Čiže tlačiť banky na to, aby pozerali na dlhodobú perspektívu, to je samozrejme z dlhodobejšej perspektívy rizikovejšie, pretože daný sektor bude vlastne trestaný za prechod od hnedého na zelené. A to je niečo, čo je potrebné v dohľadovom procese zohľadniť. Napríklad tie dohľadové očakávania teraz vyvíjame a budeme ich komunikovať bankám k tomu, E, ako by sme očakávali, že budú riešiť svoju správu rizík. Tam to bude možné reflektovať v nejakom podpornom faktore pre zelené investície, alebo naopak, e, či to bude penalizačný e, faktor pre hnedé investície, to ešte uvidíme. A pokiaľ ide o pôžičky a na ten finálny bod Edisu, tak tam E, tá situácia je taká, e, najlepšie by bolo, keby došlo k združovaniu, k poolingu a tam potom vlastne by malo dôjsť ku skutočnej diverzifikácii rizík aj pre spoločný systém poistenia vkladov. Čiže e, tam by potom bol presne ten istý objem peňazí, ktorý e, vkladateľa, vkladateľov chránia. Treba povedať, že toto platia banky v rámci príspevku, príspevku na riziku. Čiže aj keď dôjde k nejakej štátnej podpore, v prípade, že existujúci systém EDIS by tú situáciu nezvládal, tak aj vtedy by to banky doplácali v rámci tej svojej vlastnej expozitúry, lebo to je celkový e, súkromný systém. Ale aj tak si myslím, že začať niečím, čo je dobre podložené pri tom požičiavaní, je taký správny krok e, v celkom tom systéme požičiavania. Možno, že ten prvý krok by mohlo byť nejaké požičiavanie, ale signálne sa po, pohybujeme správnym smerom. Ďakujem, pán Martučelo. Velocissime. La prima, eh, ieri il Parlamento italiano ha approvato questa risoluzione. parlament eh, prijal uznesenie, eh, ktoré podriaduje prijatie zmluvy o Európskom mechanizme stability balíčku, ktorý predpokladá normy týkajúce sa bankovej únie a hovorí sa tam o všeobecnej, e, všeobecnom po, e, poistení e, vkladov. Ako to vnímate? Nemyslíte si, že táto diskusia môže viesť k strachu eh, spotrebiteľov. ktorí môžu eh, jednoducho sa takto presvedčiť, že Taliansko je hlboko zadlžený štát. Hovorí sa takisto aj podpore konsolidácie sektoru, eh, vzťahu medzi kapitálom a agregáciou mení sa e, tendencia e, do dohľadovej funkcie ECB, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky. Tretia otázka. E, Banka Popolare di Bari žiadalo aktiváciu medzi bankového fondu, pokiaľ ide o ochranu vkladov, čo má súvisieť s jej plánom pre záchranu do ktorého má byť priamo zainteresovaný e, štát. Táto operácia má stáť 1 miliardu eur. E, čo si myslíte o tejto štátnej pomoci? Uh, uh, Začnem tým uh, jednoduchým. Nie je to Eh, vlastne v našich kompetenciách eh, vyjadrovať sa k štátnej pomoci, takže ja by som sa nemal vyjadrovať eh, k tejto perspektíve štátnej pomoci. Banko Popolare di Bari je menej významná inštitúcia pod priamým dohľadom bank, bank, banky Talianska, Centrálnej banky v Taliansku, ale my sme v kontakte s talianskými Eh, orgánmi a sledujeme vývoj. Pokiaľ ide o Európsky mechanizmus eh, stability, ESM, mám obavy, eh, akým smerom sa úberá sa táto diskusia. Keď diskusia je nastavená tak, že sa hovorí o červených líniách, ktoré si stanovú jednotlivé členské štáty, nikdy sa nedopracujete k nejakej konečnej dohode. Myslím, že všetci by sme sa mali zhodnúť na tom, že na konci celého procesu by sme tu mali mať schému a zabezpečenie vkladov, aj keď viem, že toto je e, citlivejšie, aj pokiaľ ide o svoje expozície, exponovanosť. Mali by sme tu mať portfólio bank, ktoré sú diverzifikovanejšie. Všetky E, talianské banky by nemali sa sústrediť iba na talianské dlhopisy, nemecké banky na nemecké vo svojich portfóliách. Takže skutočne by sme mali dospieť k diskusiám za európskym e, stolom so zámerom, e, aby celý tento postup sa dostal ďalej. V, mojom, v mojej zodpovednosti je teda dohľad a to, čo je tu cenné, je spoločná záruka pre e, spoločný e, fond riešenia krízových situácií. Toto by umožnilo e, dať väčšiu dôveryhodnosť v schopnosť Európskej únie manažovať vystúpenie z trhu, aj pokiaľ ide o veľké a komplexné banky. Týmto by sme dosiahli dôležitý cieľ bankovej únie a reformného procesu. Pokiaľ ide o zlučovanie e, e, bank, chcem trošku upresniť to, ako ste citovali moju pozíciu. Nikdy som nepovedal, že nezískame kapitál v prípade e, zlúčení bank. To, čo som povedal, je, že trh to vníma tak, že keď sa dve banky zlúčia, automaticky ECB bude žiadať o zvýšenie kapitálových požiadaviek, ktoré ide nad rámec individuálnych kapitálových požiadaviek dvoch bank, týchto dvoch bank pred ich zlúčením. Čo e, hovorím je, že by sme sa e, na to pozerali individuálne, pozerali by sme sa na kapitálový plán, na projekt bank, aby sme zabezpečili, aby zo strednodobého hľadiska, nie len teda e, z krátkodobého, tu bol proces, ktorý rešpektuje minimálové požiadavky. To by umožnilo E, ošetriť e, tie obvyklé e, procesy reštrukturalizácie, ktoré keď prebehnú, prinesú teda pozitívne efekty. Takže máme tu nadmernú kapacitu v európskom bankovom sektore. Určitá koncentrácia by mohla byť tou správnou cestou. Nehovorím o tom, že by sme mali vytvoriť nejakých veľkých, nejaké veľké giganty. Niekedy tá koncentrácia je um, potrebná v tej menšej alebo strednej um, časti ehm, sektora. Ďakujem pekne. Teraz Pedro Marquez. Thank you, Mr. Henry. Ďakujem za informácie, ktoré ste nám poskytli. Doteraz e, mám, moja otázka má dve časti. E, v prvom rade, aké sú vaše priority na rok 2020? Jasne ste povedali, že e, prioritou budú opäť súvahy. No a potom keď zvážime, že banky sa dostali do situácie, kedy majú e, e, stabilný 7-percentný e, návrat. Shouldn't we start also looking more to the balance sheet? Nemali by sme sa začať zaobrať viac aj štruktúrou súvah, nielen teda opravou súvah. Nemal bym sa zaoberať napríklad úvermi e, súkromných e, um, súkromným osobám, ktoré sa zvýšili nadmerne, oveľa viac sa požičiava súkromným osobám než e, firmám. Takže poďme sa skôr pozerať na štruktúru súvah bank. Mali by sme sa snažiť o to, aby banky viac podporovali ekonomickú aktivitu a produktívne investície? To je moja prvá otázka. Teda pokiaľ ide o banko, e, bankovú úniu a jej e, dokončenie, Obávam sa, že sme tu opäť v tomto e, prostredí, kedy sa hovorí len o červených líniách. To naozaj nenapomôže ukončeniu celého procesu. Myslím, že väčšina ľudí eh, by súhlasila, že sme sa sústredili veľa na redukciu eh, rizik a potrebujeme, aby sa ukončil tento pilier zdieľania rizik, ale um, pokiaľ to, túto európsku no- úroveň, treba tu toho robiť oveľa viac. Nie je to všetko len o Edise. EDISE je samozrejme kriticky dôležitý, Eh, otázka bezpečných portfólií a tak ďalej. To je určite kriticky dôležitá téma, ale treba tu toho urobiť oveľa viac v oblasti likvidačných režimov a tak ďalej. Mohli by ste ehm, sa snažiť e, e, združiť za jedným e, stolom a začať uvažovať aj nad ďalšími krokmi, ktoré by sa mali prijať, aby bankový sektor v Európe sa integroval oveľa ďalej. Nemali by sa sústrediť len na tú mm, síce veľmi dôležitú otázku Edisu, ale nie jedinú, ktorá je významná. Ďakujem veľmi pekne k tomu prvému bodu. Chcel by som ešte raz povedať, my e, sme orgánom e, dohľadu, e, ktorý sa sústredí na rizika a na obozretnosť. To neznamená, že sa venujeme iba opravovaniu súvah. Samozrejme, toto je dôležité, významná časť, významná pre cleaning, ale ak príde nová recesia, A ak by sme tu mali 40, 30 e, e, pomer e, NPR, tak takéto banky by boli naozaj v zložitej situácii. Ale my sa pozrieme na rizika aj v iných oblastiach. Banky dnes, hlavne v tomto prostredí nízkych úrokov, sa snažia o profitabilitu v iných oblastiach. Ako ste správne povedali, úvery súkromným občanom Eh, prinášajú väčší profit, aj keď niekedy sú spojené s väčšou mierou rizikovosti. Ale pozrieme sa aj na iné oblasti, teda nie len uh, na e, e, teda tie portfólia, ktoré sme zdedili, ale aj na nové riziká, do ktorých e, vstupujú banky a snažíme sa zabezpečiť, aby ich banky správne riadili a hodnotili. A zarezonovalo to vo viacerých vstupoch. Chcem sa viedliť k tomu, že my ako dohľad, obozretný dohľad našou úlohou nie je E, priemyselná politika. Nemôžeme zabezpečovať, aby banky financovali ten alebo onný e, sektor ekonomiky. My sa sústredíme na to, aby manažovali svoje rizika e, vhodným spôsobom. Na to sa sústredíme. Pokiaľ ide o integráciu bankového sektoru, tu ste spomenuli veľmi dôležitý bod. Naozaj je tu toho veľa, čo vlastne vysí nad Edisom. Eh, využíva sa to ako eh, argument na segmentovanie kapitálu a likvidity v jednotlivých krajinách, e, pretože keď niečo nebude dobre fungovať, bude to e, schéma e, zaručenia vkladov v tej krajine, ktorá to veci zaplatí, ale myslím si, že s niečím sa budeme musieť zmieriť. Edis nezačne fungovať od zajtra, ako teraz správne hovoríte, musíme pracovať na integrácii tak či tak aj v iných oblastiach sú tam iné témy, o ktorých sa diskutuje na legislatívnej úrovni. Liquidity waivers, capital waivers, kapitálové výnimky, výnimky z likvidity. O tom sa diskutuje, kde chceme umožňovať bankám integrovanejší e, prístup. Viem, že to je zložitá diskusia, ale napríklad e, pracujeme na možnosti lepšieho využitia Eh, interskupinových záruk, aby sme eh, tu mali dostatočnú eh, zábezpeku, že ak nejaký šok sa dotkne cerskej banky, že materská banka ju bude podporovať. Takže takéto riadenie celej skupiny bank. Takže snažíme sa podporovať takýto typ riešení a keby sme ho mali plne funkčný, bolo by to veľmi nápomocné, myslím. Ďakujem pekne. Teraz Danuta Hübner. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa spýtať na tri e, témy. E, vy ste sa k ním vyjadrili, ale predsa len by som sa chcela venovať tým iným aspektom. V prvom rade, keby sme mali e, plán, že by sme tu nemali mať plnú harmonizáciu, mali by sme tu mať plnú harmonizáciu národných pravidiel týkajúcich sa insolventnosti, ale to nie je také ľahké, možno to nikdy nebudeme mať. Takže treba e, pracovať po častiach, identifikovať oblasti, kde by sme mali postupovať rýchlejšie. Vy ste už e, navrhli jednu e, otázku týkajúcu sa likvidácie. Takže chcem sa spýtať, mohli by ste identifikovať takéto dve, tri oblasti, kde by sme sa mali v harmonizácii pohnúť rýchlejšie? Chápem, že nejde o to, čo, že by sa to dalo urobiť teraz, ale treba sa orientovať na budúcnosť. Takže skupiny alebo cezhraničné aspekty Neviem, takže neviem, či ste nad týmto uvažovali, ktorým smerom by sme sa mali najrychlejšie ubrať. A, a potom, e, pokiaľ ide o e, postup americkej e, strany, pokiaľ ide o bankový sektor podoby po kríze, ako to tam riešili, hovorili ste o tejto možnosti centrálneho nástroja, povedali ste, že by sme to aj tu využili, bolo by nám to užitočnejšie. Uvažovali ste nad tým e, e, hĺbšie? Muselo by to spadať pod bankovú úniu, myslím. Mohli by ste sa k tomu trošku bližšie vyjadriť? To by som ocenila. A tretia téma, o ktorej ste hovorili, hovorili ste o menej významných inštitúciách a vašej úlohe v, tejto, v tomto komplexnom procese dohľadu v tejto súvislosti. Chcela by som sa spýtať, e, či sa na to pozeráte systemickejším spôsobom, ako by sme mohli e, zmeniť e, ten e, celkový rámec rozsah pôsobnosti. Robí sa tu niečo v tejto oblasti, čo teraz padá pod vašu zodpovednosť? Ďakujem pekne k insolventnosti. Teda prvé dve otázky, ktoré ste položili, zlúčim do jednej, odpoviem naraz. Pokiaľ ide o to, ako je momentálne nastavená situácia v otázke e, likvidácií bank. Máte tu niektoré krajiny, ktoré majú postupy insolventnosti, e, ktoré sú také isté ako v prípade e, korporátnych firm, nie sú žiadne ochrany, administratívne nástroje, nič. Máme tu aj prípady, napríklad EBLV. To bola banka, E, ktorú sme my vyhlásili ako banku, ktorá e, buď zlyhala, alebo mohla e, zlyhať aj v dôsledku opatrení bojúcich proti pranišminových peniazí, ale tam nebola možnosť začať s procesom insolventnosti. Banka teda musela, nebola tam teda žiadna možnosť, e, ako takýto proces e, zahájiť, takže banka musela ísť cestou dobrovoľnej insolventnosti, vyhlásenia dobrovoľnej insolventnosti. Niekedy tu máte osobitnú legislatívu pre riadenie insolventnosti bank a opäť tu máte prípady, kde lokálna administratívna likvidácia sa môže spojiť so štátnou e, pomocou, ako v prípade e, benátskych bank, ktoré pán Garikano spomenul. Takže máme tu naozaj veľmi široké spektrum, je tu potreba harmonizácie, potrebujeme tu administratívny režim pre likvidáciu bank, ktorý by bol harmonizovaný e, naprieč členskými štátmi a mohli by sme sa inšpirovať systémom v USA, lebo ten umožňuje umožňuje eh, inštitúciám eh, prevziať kontrolu de facto nad eh, týmito zlyhávajúcimi bankami. Niekedy v priebehu víkendu môžu prevziať kontrolu a ľudia sú si istí, že neprídu ani o cent zo svojich vkladov, takže nezačnú ich vyberať. Je tam záruka aj e, zo štátnej e, pokladnice USA. Banka e, je reštrukturalizovaná a potom sa jej aktíva predajú ostatným bankám. Takže máte tam aj takúto konsolidáciu, aj vyčistenie súvahy banky. Takýto nejaký systém by sme tu mohli mať. A ak by to robila jednotná rada, prebežne E, krizových situácií. Nemali by ste tam žiadne ovplyvnenie z národnej strany, takže národné e, banky by nevstupovali do tohto procesu. E, bol by to európsky proces. Ja by som radila, aby sa to riešilo takýmto spôsobom. No a LSI, na tom sme pracovali veľa. Ako viete, dohľad je v rukách hlavne národných príslušných inštitúcií. My máme tu ten zastrašujúci dohľad za tieto banky čoraz viac. E, interagujeme, LSI e, sme rozdelili na jednotlivé prioritné oblasti s vysokou, strednou a nízkou prioritou. A samozrejme máme tu intenzívnejšiu e, interakciu v oblasti vysokej priority, ale ak sa blíži nejaká kríza, samozrejme vstupujeme viac do obrazu a viac interagujeme s našimi lokálnymi e, kolegami. Zaoberáme sa e, tým aj e, holistickejšie, zaoberáme sa prístupom, ktorý by bol systémovejší, zaoberáme sa schémami inštitucionálnej ochrany, ktoré som spomenul predtým, možnosťami kooperatívnych bank, ako spolupracujú. Máme tu teraz deep dive, ako fungujú tieto schémy. Poučili sme sa z nedávnej krízy a takisto sa snažíme o harmonizáciu nástrojov dohľadu. Teda máme tu usmernenie, niekedy aj inštrukcie, ak je to potrebné, ktoré vydávame pre národné e, orgány, ako by mali e, riešiť určité oblasti Napríklad e, v prípade e, úverov, ktoré sa nesplácajú, snažíme sa zabezpečiť, aby sa uplatňovali určité e, politiky aj na úrovni lesy. A potom tu máme nástroj, kedy vlastne sa dohľad vráti na našu úroveň. Tomu bolo v prípade banky v Lotyšsku. Dohľad nad touto bankou sme prevzali my. Eh, bola tam eh, inšpekcia z našej strany a teraz sa nachádzame v procese eh, stiahnutia bankovej licencie pre túto banku. Ďakujem veľmi pekne, Nina Gil. Ďakujem veľmi pekne. Pred niekoľkými týždňami ste na tej bankovej konferencii hovorili o udržateľnom financovaní bank ale zdá sa, že sa pomaly odkáľaňate od tejto myšlienky, že by sme banky mali viacej stimulovať v tom, aby e, tento kapitál vkladali do zelených aktív, pretože ste povedali, že váš mandát bude bezpečnejší, keď toto by sa zakladalo na riziku. Ja viem z predchádzajúcich rozhovorov, že toto systémové riziko, ktoré predstavujú klimatické zmeny na bankový systém, ale je tu aj fyzikálny, ten, ten fyzický, ten, ten tradič, to tradičné riziko. E, včera tu bola predsednička von der Leyen, kde hovorila pred parlamentom o zelenej dohode a dopadoch na celú spoločnosť teda moja taká obava, že ECB a ostatné centrálne národné banky v Európskej únii by mali zvážiť svoju zodpovednosť pri riešení dopadu klimatických zmien a aký to bude mať dopad na finančný sektor, pretože vy sa stále zameriavate na stabilitu a zabráneniu ďalšej finančnej krízy ako tej, ktorej sme čelili pred desiatimi rokmi a preto moja otázka je, aké mechanizmy si myslíte, že by centrálna banka a FEB by mala použiť v tomto finančnom sektore preto, aby sme sa dostali na udržateľnejšie cesty ako finančný sektor, ktorý je už súčasťou v podstate vášho mandátu. Ďakujem veľmi pekne. No toto mi umožní niektoré veci vyjasniť. Ja by som nechcel, aby ste odišli z tejto miestnosti, že si budete myslieť, že e CB nie je, e, nie je toto nie je priorita. A toto je priorita aj v rámci nášho e, mandátu, aby sme plnili ciele únie, teda e, tieto ciele, ktoré sa týkajú udržateľnosti a klimatických zmien sú pre nás veľmi dôležité. Moja úvaha je, čo sú tie najlepšie nástroje na to, aby sme tieto ciele dosiahli. A v akčnom pláne komisie, ako aj v akčnom pláne BA, a to už je v rámci e, absolutória, e, v rámci toho e, zverejnenia. A tu je dôležitý rámec pre toto zverejňovanie bank a to môže byť úžasná podpora pre udržateľnosť. Počuli sme také klebety, že v niektorých krajinách banky sú chudobné, pokiaľ ide o tie zelené záležitosti. A mm, o niekoľko eh, hodín tieto banky zverejnili svoje ciele, ktoré sa týkajú zelených aktív, takže aj toto zverejňovanie môže byť veľmi účinným nástrojom. Ďalej pomerne veľa pracujeme na tom, ako by banky mali riešiť svoje rizika, ktoré sa týkajú klimatických zmien a rizik, áno, tie fyzické rizika ako napríklad prírodné katastrofy a toto je veľmi dôležitý prvok na podporu hospodárstva tiež vzhľadom na tento vývoj a aj to prechodné obdobie, ako som povedal, my sa naozaj zameriavame na to, aby sme vyvinuli dohľadné očakávania, ktoré sa týkajú tých dohľadných činností. Napríklad, keď budeme na 25-ročné poži- e, pôžičky, akceptovať kolaterálne škody, tak je jasné, že potom toto hodnotenie a toto ocenenie by sa nemalo zakladať na dnešných hodnotách, ale mali by sme zvážiť aj to, že už toto nemôžeme tolerovať, aby sme v, tak, s takýchto, v takýmito aktívami pokračovali. Takže my máme naozaj veľmi veľa nástrojov a potom tu máme aj také nástroje, ktoré sa týkajú udržateľnosti a toto je to využívanie záťažových text, testov. Pretože tieto zaťažové testy sú veľmi dôležitým a zaujímavým nástrojom, umožnia e, robiť tento zaťažový test aj pre EBA. E, e, Takže je naozaj potom veľmi e, ťažké pochopiť, keď máme časové obdobie troch rokov, ako klimatické zmeny budú mať dopad na naše banky. Takže keď sa musíme pozrieť, e, alebo chceme pozrieť na to, ako tieto banky riešia rizika, tak e, musíme využiť viaceré nástroje a ECB tiež v tomto ohľade už pracuje. Takže my naozaj veľmi podporujeme tieto ciele. Otázka len je, či v týchto kapitálových požiadavkách tie, máme využiť daňové stimuly na to, aby sme podporovali ten či onen sektor nezávisle od eh, príslušných rizik. Takže čo chcem povedať, musíte urobiť minimálne dobrú analýzu, aby sme naozaj eh, vypichli tie rizika. Ďakujem veľmi pekne. Sven Giggled v druhom kole. A pán, dobre, mala som to zle napísané. Pán Jane Kliunas. Áno, my sme o tom diskutovali so Svenom. Tieto fintech banky, o ktorých ste hovorili, tieto rastú, vyvíjajú sa a aj ten proces vydávania licencií predstavuje také určité riziko. Vy ste vydali vy ste vydali licenciu Fintech banke, ale vy ju nedohľadujete. A keďže nad nami, keďže nám hrozí Brexit, a tu je e, hospodárska súťaž na trhu, tu chceme pritiahnuť nejaké banky a toto vytvára e, určité problémy. Ja neviem, či vy to považujete za problém, ale v niektorých e, jurisdikciách, kde, je, či, kde sú činné tieto banky, fintech to predstavuje riziko, pretože táto licencia vydatá, vydaná ECB, ale potom to ustanovenie vydáva národný dohľadný orgán. Podľa mňa to je naozaj takéto morálne nebezpečenstvo na strane toho dohľadného orgánu a práve tento problém morálneho nebezpečenstva môže mm, spôsobiť problémy s integritou trhov Zvažujete to, že by toto mohlo byť prediskutované na výbore a keďže to je v rámci pracovnej skupiny FinTech, mohli by sme sa na to podrobnejšie pozrieť s vami aj s inými inštitúciami a je to v zodpovednosti ECB alebo je to Európska banka mm, e, ktoré, alebo Európske banky, ktoré majú na starosti štandardy, ktoré by mali toto diskutovať. Ďakujem veľmi pekne. Nuž, to bola bohatá košatá otázka, ale je to veľmi dôležitý problém. Naozaj môžem povedať, že Máme tu novo vstupujúce subjekty na trh, najmä ohľadom tých nových technológií. A tiež ste správne podotkli, ten Brexit proces má dopad na fintech spoločnosti, ktoré žiadajú o licencie v rámci bankovej únie, aby mohli naďalej poskytovať svoje služby aj po Brexite. Takže predovšetkým, čo, naj, čo je najdôležitejšie, je, že našou hlavnou úlohou v tomto procese bolo e, venovať sa tomuto e, licenčnému procesu. Vydávali sme licencie, aby sme zabezpečili mm, tento licenčný rámec pre nové fintech banky a naozaj sme kládli dôraz na také e, záležitosti ako expertíza, e, dozorná rada, e, cloud, outsourcing a tak ďalej. To sú veľmi dôležité prvky aj v kontexte Brexitu. Ale najprv tu musíme mať jasný rámec pre vydávanie licencií ale kým tieto banky ostanú pod prahom signifikantnosti, tak spadajú pod dozorné orgány národného dohľadu národných orgánov. Ale to neznamená, že my ich vôbec nevnímame, že vôbec nevieme, čo sa tam deje. Konkrétne, ako som povedal už predtým, začali sme aktivizovať tento tzv. fintech dialog. Mali sme prvý seminár s dozornými orgánmi, aby sme prediskutovali tie kľúčové záležitosti dozoru nad týmito banky. A potom sme urobili aj taký tzv. hopkový ponor, čiže to bola uh, hĺbková analýza charakteristických črt týchto bank a táto analýza bude zakomponovaná do správy, ktorá bude vydaná v januári. No a vo všeobecnosti môžeme povedať, že eh, v tomto post-Brexitovom období nebudeme mať možnosť tieto subjekty ktoré, e, riadiť, ktoré sa budú e, venovať arbitráži. E, takže pokiaľ ide o tieto banky, tie by mali spadať pod náš rámec, samozrejme, keď sú to fintech spoločnosti a keď nemajú bankovú licenciu, to je tá vec, ktorú som spomínala už predtým, to je výzva pre banky, to musíme riešiť spoločne. A tiež Národná banka tu bude zohrávať Eh, hlavnú úlohu, ale mali by sme tu mať rovnaké podmienky pre všetkých a všetci by mali rovnako plniť tieto požiadavky dohľadu. Takže teraz tu máme eh, niekoľko minút se papitkajnen. Ďakujem veľmi pekne, toto je veľmi múdra politika, nie len e, pokiaľ ide o tieto rizika, ktoré môžu predstavovať závažné e, finančné rizika, to je pravdou tiež, ale Mali by sme z dlhodobého hľadiska lepšie odhľad, odhadnúť eh, klimatické zmeny, ale nie len to, aj biodiverzitu a iné rizika. My vieme, že sa tam už robí určitá práca. Mohli by ste stručne povedať, aké plány máte na integrovanie týchto dlhodobých rizik, rizik vo vašom hodnotení rizika, pokiaľ ide o usmernenia banky. Takže toto je nejaká taká iniciatíva. E, a ako chcete zabezpečiť koherentnosť odhadov medzi medzi rôznymi režimami, napríklad tá taxonómia Európskej únie v tejto oblasti, napríklad, alebo obehové hospodárstvo a tak ďalej, alebo tieto ukazovatele. No a potom, samozrejme, o to bližšie tomu bude investičná banka. Ďakujem. Well, thank you very much. Um... Ďakujem za túto otázku. My napríklad sa venujeme tomuto zelenému systému. Frank e- Elderson z Holandskej národnej banky s nami v tomto spolupracuje. Takže my sa pozeráme na to, kde sú rizika, kde sú príležitosti a kde sú tie faktory, ktoré e, majú potenciál toto zmeniť. Ale veľmi úzko spolupracujeme aj s Európskym e, bankovým dohľadom. EBA vypracoval taký plán k týmto klimatickým zmenám. No a my naozaj veľmi podporujeme ich stratégiu Eh, je tu veľmi veľa práce, pokiaľ ide o to zverejňovanie, vytváranie rámca pre záťažové texty, potom usmernenie pri dohľade, ako banky riadia toto klimatické riziko. To, čo sme urobili doteraz a čo plánujeme naďalej, chceli by sme naše ECB dohľadné ciele trošku zúžiť na tie signifikantné inštitúcie a aby sme sa venovali vzbudzovaniu povedomia o svete a toto chceme využiť na to, aby sa rozvinul dialog s bankami, ako som už uviedol, robíme semináre, spolupracujeme s národnými orgánmi v tejto oblasti a momentálne naozaj vytvárame dohľadné nástroje na sledovanie klimatických rizik. A toto už implementujeme doteraz prebiehajúcich inšpekcií, napríklad na podpornej úrovni, e, systém riadenia, či tam niekto je v dozornej rade tejto banky, ktorý tomu rozumie, ktorý sa tým zaoberá aký dopad to bude mať na vývoj kapitálu tejto banky, takže na toto sa zameriavame. Ale vo všeobecnosti, pokiaľ ide o tú globálnu politiku, veľmi interaktívne spolupracujeme s týmto systémom um, zelenej frančízy na globálnej úrovni. Takže takto chceme plniť tieto ciele. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán Enria. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa zúčastnili tohto kola otázok a odpovedí. Teraz môžeme ukončiť verejné vypočutie a vrátime sa späť k bodu 2 a 3 nášho dnešného programu, pretože to sme najprv posunuli. Takže najprv tu mám niekoľko oznámení, ktoré sa týkajú e, e, ustanovovania kandidátov v ECB do výkonnej rady, takže tu mm, bude, to sme mali vypočutie 3 decembra a potom tu budú ďalšie kroky, pokiaľ ide o to riešenie sporov a e, štatistický poradný výbor, ktorý Werner Langen tam bol navrhnutý a schválený parlamentom. Pokiaľ ide o pracovné skupiny, tak na základe diskusie koordinátorov sme rozhodli následovné veci. Pracovná skupina pre bankovú úniu. Máme 22 členov a predseda jej bude predseda výboru EKON. Pracovná skupina pre hospodárskú súťaž. Tam máme 12 členov a predseda jej bude e, člen EPP skupiny. Pracovná skupina e, k pristúpení do eurozóny 12 členov, predseda z SAD, pracovná skupina pre prístup malých a stredných podnikov k financovaniu 12 členov, predseda RENIU a pracovná skupina pre fintech 13 členov, predseda za, zo strany zelených. E, potom predseda žiada, aby skupina identifikovala konkrétne mená, navrhla konkrétne mená e, do E, týchto skupín do piatku 29. novembra, čiže to sa už stalo. A ešte je tu pracovná skupina pre finančnú pomoc, ktoré by mal naďalej predsedať aj predseda výboru EKON. Pokiaľ ide o petícii, Alfred Sand bol menovaný ako riadny člen EKONu e, do siete pre petície a jednotlivé skupiny by mali poslať mená členov a náhradníkov do tejto siete. Ak do 21. novembra neprišli žiadne pripomienky, tak eh, budeme naďalej pracovať s tými deviatimi petíciami, ktoré sme dostali na základne posledného rozhodnutia koordinátorov z 26.4. Eh, gender mainstreaming. Monika Semedo z Renew bola stanovená ako eh, stály člen E, Akira Hanzel a zo Zelených bola menovaná ako náhradníčka do tejto siete za výbor Ekon. Ďalej tu máme ekonomickú správu, ekonomické konanie a to je balíček, ktorý sa týka ekonomického semestra. Tam boli stanovené dáta na ekonomický dialog s komisármi pokiaľ ide o tento balíček a potom schôdza výboru pre rozpočet a ekons a predsedu EIP. To bude diskusia, ktorá prebehne 13. januára 2020 v Štrasburgu. To už bolo schválené. Následne Európsky parlamentný týždeň bolo rozhodnuté v spolupráci s medziparlamentným výborom, že to zorganizuje výbor EKON Prvá téma to bude smerom k novému medzinárodnému daňovému systému. Zástupcovia OECD a zástupcovia parlamentu sa tohto stretnutia zúčastia. A téma bloku 2 e, k transparentnosti a udržateľnosti cieľov udržateľného rozvoja vo finančnom sektore. Tam budú prítomní zástupcovia Európskej komisie, parlamentu a rovnako zástupcovia členských krajín, ktorí budú pozvaní ako rečníci. A posledný je návrh uznesenia o verejnej zamestnanosti, predchádzanie konfliktu záujmov, to podporili aj koordinátori. No a posledný bod, respektíve e, teraz by vlastne mala nasledovať informácia o práve prebiehajúcich trialógoch. Jeden sa týka investovania, to prebehlo 3. až 5. decembra. E, Hlavn, tam preberali tie hlavné témy s ohľadom na správu verejných vecí, užívanie aktov, prenesené právomoci a e, odovzdávané alebo zdieľané právomoci a ďalej boli tam prítomné expertné skupiny z členských štátov v oblasti udržateľných financií. E, v budúcnosti sa budú zaoberať povinnosťami zverejňovania, zapájania a umožňovania nadnárodných činností v súvislosti s povinnosťou zverejňovať. No a potom samozrejme, že tam budú preberané aj záležitosti týkajúce sa crowdfundingu. Štvrtý trialog prebehol včera, 11. decembra. Rada sa vyjadrila, že ešte nemá dostatočnú spätnú väzbu z členských štátov, pokiaľ ide o obdobie pre úvahy a pre indikátory. Mali sme ráno tento trialóg a ešte večer mal prebehnúť ďalší trialóg po 19.00, ale vzhľadom na to, že nebola dostatočná spätná väzba zo strany rady, tak sa predsedníctvo rozhodlo, že druhá časť trialógu e, naplánovaná na večer sa zruší a stále čakáme na mandát a na spätnú väzbu z členských štátov. Čiže vyjednávací tým teraz čaká na spätnú väzbu, aby mohol naplánovať ďalší piaty trialog, Čiže tu na teraz čakáme na pozíciu rady alebo ako sa k tomu postaví rada. Teraz sa môžeme posunúť k nášmu hlasovaniu orgány a inštitúcie v hospodárskej a menovej únii, predchádzanie konfliktu záujmov po skončení pracovného pomeru vo verejnej službe. Ja si len musím nájsť všetko, čo potrebujem a hneď budeme pokračovať. Okay, let's first do a test. Takže najskôr si urobíme test hlasovacieho zariadenia. Všetci ste hlasovali v testovacom hlasovaní. OK. Končím hlasovanie. A teraz začíname Začneme hlasovanie. Prvý odstavec 1, pôvodný text, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Odstavec 2, návrh 9, za, 9 a 10, pardon, sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 11, sa, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 12, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis A, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Odstavec 4, pôvodný text, pôvodný text, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis C, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis B, za, proti, zdržali sa, prijatý. Odstavec 5, pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh číslo 19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Odstavec 6, pôvodný text, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 20, kto je za, proti, zdržali sa, Prijatý. Návrh 21 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh D za, proti, zdržali sa, schválený. Odstavec 9 z pôvodného textu, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 25 za, proti, zdržali sa. To by sme mali skontrolovať elektronicky. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 25. Prosím, mikrofónu. Hovorí bez mikrofónu rečnička. So, has everybody voted? Teda každý hlasoval, prosím, môžeme skončiť hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu jednu, jedného hlasujúceho z, zo skupiny Renew navyše. adopted. So, um, amendment 28, no. Návrh 26, pozmeňujúci návrh 26, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, Pozmeňujúci návrh 27, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, 28 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 31 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 32, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 33, kto je za, proti, Zdržali sa prijatý kompromisný návrh E, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz tu máme odstavec 13, pôvodný text za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz máme unblock úvodné ustanovenia 1 a 4 za proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí Teraz unblock úvodné ustanovenia 5 až 11, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Unblock úvodné ustanovenia 17 za, proti, zdržali sa, prijatý unblock A až D za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis F za, proti, zdržali sa, prijatý, bod F za, proti, zdržali sa, schválený, úvodné ustanovenie G za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. I, kto je za, proti, zdržali sa, návrh bol prijatý. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom návrhu uznesenia. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Ďakujem.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 Okay, please, ladies and gentlemen, due to... Takže prosím, dámy a páni, z dôvodu istých naliehavých povinností pani e, predsednička musela odísť. Ja ju nahradím na úvode 6 ďalšieho bodu programu, teda spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé a stredné podniku. A ja hneď na začiatku dám slovo pani správodajkyni Ines Vejdera. Ďakujem, pani predsednička. E, e, niektorí kolegovia, ktorí tu zostali, sa možno tešili a ja teda budem veľmi stručne túto správu prezentovať. Dámy a páni, malé a stredné podniky majú povinnosti v oblasti dane z pridanej hodnoty. Sú to veľmi vysoké záťaže pre malé a stredné podniky, a zaťažuje to viac malé a stredné ako veľké podniky. A preto ich oslobodenie alebo úľavy e, sú vítané. Platí to, e, platí to pre cezhraničné režimy. Cieľom je vytvorenie modernejšieho zjednodušeného režimu pre malé a stredné podniky tým, že sa znížia náklady na dodržiavanie pravidiel pre DPH na európskej úrovni. To je veľmi dôležité, pretože malé a stredné podniky sú chrbticou európskej ekonomiky a preto e, musíme hľadať spôsoby, ako zjednodušovať život a vytvárať také daňové prostredie, ktoré bude napomáhať ich rastu a zvyšovaniu ich činnosti pre cezhranične. E, a to bude podporovať vytváranie ich pracovných miest parlamenty schválili 11. V minulom, v minulom roku 11. septembra bolo schválené príslušné uznesenie v tomto smere. Rada doš, sa z, dohodla na spoločnom postupe e, v novembri tohto roku a rozhodla sa opätovne obrátiť v rámci konzultačného procesu na nás, na Európsky parlament, pretože tu sú rozdiely v porovnaní s prvým návrhom komisie z 18. januára tohto roku. Aby sme dosiahli ciele tohto návrhu, tak komisia navrhuje niektoré opatrenia, ktoré musia byť potom v postupe rady schválené. Ide to napríklad o prechodné obdobie pre malé podniky, oslobodenie do pravidelného režimu od pravidelného režimu DPH sa predlžuje, potom ustanovenia pre jednotný one-stop shop, to je jednotné kontaktné miesto pre malé a stredné e, podniky E, čo teda sa prerokovalo v rámci e, rade a malo by to byť implementované v členských štátoch a rovnako to bolo zladené aj s parlamentom. Teraz v záverečnej fáze musíme postupovať rýchlo, aby sme zaistili zníženie záťaže pre malé a stredné podniky a preto vyzývame radu, aby čo najskôr implementovala tieto nové pravidlá aby e, vzala do úvahy aj skutočnosť, že návrhy parlamentu by mali byť do návrhu rady zapracované v krátkej lehote. Ja navrhujem využiť zjednodušený postup a zatiaľ k tomu neboli prednesené žiadne námietky, čiže ja dúfam, že na 1. januárovej plenárke v Štrásburgu bude tento text schválený. Nie som si istá, či mi dáte ešte minútku, ale rada by som teda využila môj rečnícky čas ešte aspoň na to, aby som kolegom popriala e, veselé Vianoce, príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľmi úspešný budúci rok. Ďakujem, ďakujem pani spravodajkyňa, aj my vám prajeme príjemné Vianočné sviatky. A teraz dostanú E, slovo tieňoví správodajcovia Alfred z SAD. Ďakujem, ďakujem novej parlamentnej spravodajkyni za túto správu. Dnes sa opätovne zaoberáme týmto návrhom, ktorý by mal sflexibilniť a zároveň znížiť záťaž malých a stredných podnikov. E, parlament už e, tento text v roku 2018 schválil tak, aby malé a stredné podniky naďalej boli oslobodené od daní, ak ich ročný obrad neprekračuje určitý stanovený strop. To by malo malým a stredným podnikom v členských štátoch pomôcť využívať túto výnimku tak, aby sa znížila ich záťaž a tieto pravidlá by mali byť plne implementované. E, čo najskôr súhlasíme so spravodajkyňou v tom, že by sa mal podporiť text a rada by mala ho schváliť čo najrýchlejšie, aby mohol byť v roku 2020 implementovaný ďalej. E, Karen Ďakujem, dámy a páni. Je veľmi dobré, že rada schválila tú, túto tému v rámci skráteného spoločného postupu. V novembri zohľadnila návrhy parlamentu. My všetci sme si vedomi, že malé a stredné podniky sú pre našu európsku ekonomiku veľmi dôležité a aj pre malé a stredné podniky ale to sa samozrejme netýka cezhraničných činností. A teraz práve by sa mali do e, tejto oblasti zapojiť aj aktivity z cezhraničnej oblasti. Všetky tri inštitúcie, Rada, Komisia aj parlament sa snažia znižovať administratívnu záťaž a náklady malých a stredných podnikov a ja dúfam, že to týmto podnikom čo najviac pomôže. Čiže toto je taký prvý krok správnym smerom. Môžem povedať, že plne podporujeme tento návrh správy. Prajem vám veľa úspechov a dúfam, že bude tento návrh v zjednodušenom e, procese schválený. Teraz pani Molly Scott za zelených, alebo chce ešte niekto iný hovoriť. Nie, teraz sa dostávame k ID. Chce niekto hovoriť? Nikto. Nikto. Takže teraz doch e, je EKR. Chce niekto e, vystúpiť? Ďakujem za slovo. Súhlasím s tým, čo už povedali predchádzajúci rečníci. Ja už nemám čo k tomu doložiť. Vítam ten všeobecný postup rady a dúfam, že tento návrh zníži záťaž malých a stredných podnikov a tak finančný ako aj administratívny a my apelujeme na radu, aby konala čo najrychlejšie a aby tento text eh, schválila v zjednodušenom postupe. Ďakujem. Okay, thank you. Now... Ďakujem. A teraz GUE. Hlási sa niekto z GUE, eh, kto by si želal vystúpiť? Nie. Dobre. Takže ja navrhujem, aby sme E, žiadali zjednodušený e, postup bez pozmenujúcich návrhov. Návrh bol vypracovaný 28. novembra a ak súhlasíte, tak môžeme e, toto uzavrieť v zjednodušenom postupe a schváliť to, ak nebudú námietky šiestich členov. Takže použijeme zjednodušený postup a je to schválené. Ďakujem, všetko najlepšie. K, na, k Vianociam veľmi pekne ďakujeme pani spravodajkyňa. Yeah, Takže správa, áno, samozrejme, poputuje na plénum, samozrejme. Now we can move to uh item seven, which is supposed to be <laughs> my report. So I'm sorry for that. I've been asked to... Uh, bola som požiadaná, aby som nahradila pani predsedničku. Takže budem teraz takej dvojakej funkcii, na jednej strane predsedajúca, na druhej strane budem spravodajkyňa pre nasledujúci bod politiky politike hospodárskej súťaže, takže bude to také trošku zložité. Takže teraz už k vám nehovorím vo funkcii predsedajúcej, ale spravodajkyne e, pre správu politike hospodárskej súťaže. Budem hovoriť po francúzsky. Ďakujem vám všetkým, kolegyne, kolegovia, obzvlášť novým spravodajcom, s ktorými som zahájila veľmi dobrú spoluprácu na práce o tejto správe vlastnej iniciatívy, ktorá je veľmi dôležitá z viacerých e, dôvodov, hlavne z troch. Máme, e, z troch máme tu novú komisiu e, s podpredsedničkou pre digitálnu oblasť a hospodárskú súčasť, ktoré, súťaž, ktorej odhodlanosť po- poznáme a vítame. Politika hospodárskej Eh, súťaže, eh, má, eh, umožnila integráciu európskeho trhu a umožnilo, má to aj rôzne prínosy pre spotrebiteľov Umožnilo nám to aj zvýšiť povedomie vo viacerých členských štátoch, povedomie občanov, ale aj Európskej komisie, že pravidla e, hospodárskej súťaže už nie sú e, dostatočne prispôsobené dnešnému svetu, nie sú dostatočne efektívne, pokiaľ ide o nové výzvy. A preto by som e, chcela zvorazniť štyri hlavné osy, ktoré určite budú pozmenené a doplnené, ale podľa mňa predstavujú piliere toho, čo je potrebné E, čo najrychlejšie e, vykonať. E, k tej prvej osi tou je úloha politiky hospodárskej súťaže v oblasti globalizácie. Tu stojíme pred výzvami, ktoré dobre poznáme Pripomína v mojej správe, že komisia prijala globálnejší prístup, prístup, ktorý e, viac uprednostňuje priemyselnú kooperáciu, ktorá umožní e, e, sformovanie európskych líderov, ktorí budú konkurencieschopní na svetovej úrovni Navrhujem e, tu e, teda ďalšiu e, revíziu definície tých vhodných trhov, som veľmi rada, že komisárka Vestager eh, sa eh, venovala tomuto môjmu návrhu. Navrhla, aby sme eh, zrevidovali oznámenie z roku 1997 ohľadom tejto definície. Takisto sa treba venovať aj firiem z tretich krajín, ktoré sú podporované národnými subvenciami zo svojich krajín Treba teda kontrolovať priame zahraničné investície, sústrediť sa na reciprocitu. Nepotrebujeme, aby sme boli naďalej naivní. Musíme tu mať vyváženosť. Ďalšou eh, osou je eh, vlastne digitalizácia ako vlastnosť eh, našej ekonomiky. Musíme sa prispôsobiť tejto zmene, zefektívniť naše nástroje. Cena už nie je jedinou e, premennou na meranie e, e, vlastne bláha spotrebiteľa. Dôležité sú tu aj iné okolnosti v 21. storočí. Potrebujeme sa tu zaoberať aj otázkami napríklad koncentrácie, potrebujeme všetky operácie koncentrácie pred, podrobiť kontrolám, tzv. killer acquisition, e, predatorské akvizície, tým e, treba e, snažiť účinne zabraňovať. Mať, potrebujeme tu mať aj vhodné nástroje pre ex ante kontrolu trhov. Takisto potrebujeme sledovať ultradominantné firmy. Nemalo by to poškodzovať Eh, hospodárskú súťaž a je treba zabezpečiť rešpektovanie eh, súkromia. Pokiaľ ide o efektívnosť sankcií, tieto eh, musia byť spojené s silnými sankciami. Sankcie tu sú, ale to nepostačuje výlučne. Potrebujeme eh, tu aj ďalšie nástroje na účinnejšiu ochranu spotrebiteľov. Potrebujeme eh, takisto aj eh, pracovať na postupoch v oblasti antitrastu, aby sme sa venovali zabraním toho, že budú trvalo poškodené trhy. Treťou osou sú zmeny, ktorým čelíme a e, v tejto súvislosti sa musíme zaoberať sektorálnymi e, politikami vo svetle zmien e, digitálnych, ekologických a technologických, ku ktorým došlo. Máme tu zásadne ovplyvnený život našich občanov, musíme sa zaoberať zmenami v oblasti meskej mobility, médií, v digitálnej dobe Potrebujeme tu zjednodušiť naše spoločné e, pravidlá a takisto aj zabezpečiť e, aj e, drobné projekty, investovať do premových technológií ako umelé inteligencie, posilňovať všetko, čo ide smerom k udržateľnému rozvoju Eh, validácia eh, eh, Airbus de batterie. To je vynikajúca správa, je to dobrý signál, ktorý ide práve takýmto smerom. No a napokon Európsky parlament sa musí opäť zhostiť politiky hospodárskej súťaže. Vieme, že tá je v rukách hlavne Európskej komisie pričom Európsky parlament ako jediný orgán, ktorý je priamo volený občanmi, aby e, e, ich zastupoval, je často konzultovaný nie je e, iba veľmi zriedka, keď je naozaj začleňovaný do týchto postupov súvisiacich v tejto oblasti. Americký kongres má dokonca vyšetrovacie právomoci. Európsky parlament nemá takéto právomoci ako Európsky, americký kongres. Preto je dôležité mm, tieto právomoci posilniť. Je e, dôležité e, pozerať sa aj trochu ďalej na prepojenosť politiky e, hospodárskej súťaže aj s cieľmi priemyselnými, environmentálnymi, s cieľami zamestnateľnosti Ehm, národní e, regulátory a národné e, skupiny spotrebiteľov musia byť e, takisto plne zainteresovaní do týchto postupov, aby sme zohľadnili rôzne ciele do našej európskej stratégie. Ďakujem vám za pozornosť, teším sa na výmenu názorov s vami a na diskusiu a samozrejme prajem vám tiež e, pekné sviatky. Our chair. A teraz už uvoľním miesto e, pre našu najblúbenejšiu predsedničku. Okay. Now I think we can uh, give the floor to Dobre, takže slovo e, teraz e, budú mať spravodajcovia e, za EPP. Ja, <clears throat> Stefan Grunberger, ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj pred nami tu leží návrh správy z vlastnej iniciatívy Pani spravodajkyňa to správne povedala. Stojíme na začiatku novej, novej éry v Európskom parlamente a preto je dobré e, dávať nové impulzy pre hospodárskú e, súťaž. V zásade e, si myslím, že všetci silne cítime, že svet sa krúti ako si rýchlejšie v posledných rokoch a že tu máme veľmi veľa noviniek, nových zmien, musíme na to politicky reagovať. Myslím si, že tento návrh právom vyzdvihuje mnoho tém, spomína e, naozaj tie napínavé témy e, dnešnej doby, hlavne pokiaľ ide o tú časť 1. Vidíme, že Vo svete sa otvárajú nové e, e, hracie e, polia v Číne, v USA. Vyvstáva tu otázka, ako by sme na to mali reagovať my ako Európania v tejto súvislosti správa poukazuje naozaj na to správne smerovanie. Musíme dať možnosť európskemu vnútornému trhu vytvoriť silné podniky, a musíme preto vytvoriť tie vhodné e, predpoklady, aby e, fúzie a spolupráce v budúcnosti na iných e, trhoch a z iných pohľadov mohli sa realizovať po celom svete. Táto správa sa venuje politike hospodárskej súťaže aj v digitálnej ére Spomínajú sa tu dobré body, samozrejme budeme sa tu musieť určitými otázkami ešte zaoberať do detajlov. To chcem povedať za moju politickú um, skupinu aj za mňa osobne, že sa ešte budem musieť pozrieť na niektoré detaily. Napriek tomu myslím si, že každému je tu jasné, že e, tu musíme vytvoriť politiku hospodárskej súťaže, ktorá rýchlejšie, jednoduchšie a efektívnejšie bude môcť reagovať, pretože v digitálnej ére e, čas e, beží veľmi rýchlo. Um, máme tu, uh, spomínajú sa to určité sektorálne opatrenia, ktoré budú potrebné. Ja uh, pochádzam z regiónu, ktorý je ešte silne ovplyvňovaný hnedým uhlím. A samozrejme, ak uh, teda chceme, aby hnedé uhlie skôr či neskôr sa transformovalo na uh, teda iné formy energie, budeme potrebovať aj prostriedky národných e, štátov pre takéto procesy a e, tieto prostriedky sa nebudú môcť vnímať ako subvencie. Inak nie je, možné, e, nie je možná takáto energetická transformácia. Spomína sa tu ešte ďalšia úloha parlamentu, ako ju dosiahnuť. Ako dosiahnuť, aby na jednej strane parlament mohol silnejšie e, podopierať silnú e, e, DG.com, ako dosiahnuť to, ale na druhej strane, ako viesť naozaj vecné diskusie bez toho, aby sme boli príliš emocionálni, keď sa hovorí o pracovných miestach alebo o hospodárskej súťaži. Tu sa budeme musieť snažiť nájsť ešte nejakú vyváženú cestu. Inak ďakujem za návrh správy a ďakujem sa na ďalší, e, teším sa na ďalší postup prác. Ďakujem. A teraz pani Gabriela Avram z SND. Vážená pani spravodajkyňa, kolegovia, vítam návrh tejto správy. Myslím si, že je to veľmi dobré východisko Hovorí sa, že to je nezáväzná správa z vlastnej iniciatívy, ale politicky eh, vysiela silný signál eh, komisii, Hlasovať by, hlasovať, e, hlasovalo by sa v apríli alebo máji a ak e, sa nám podarí tam hovoriť jedným hlasom, bude to silný signál pre pani Vestager. Spomínajú sa tu dôležité otázky e, v oblasti teda digitálneho sveta a hospodárskej súťaže. Počnú sa teda zeleným dílom, treba revidovať podmienky štátnej pomoci, zmeniť ich, zflexibilniť Treba podporovať zelené udržateľné e, projekty, aby sme splnili e, to, čo nám stanovuje zelená dohoda. Viem, že mnohých e, kolegov v mojej skupine toto veľmi zaujíma. Treba zabezpečiť, aby sme monitorovali potenciálne negatívne bočné dopady ehm, firmy teda budú potrebovať ten hodný sprievod. Chcem spomenúť tu ešte prípad Alitalie, tu vyvstávajú určité otázky v súvislosti s aplikáciou eh, pravidiel eh, e, Európskej hospodárskej súťaže. Prišli sme na to, že teraz eh, tam bola ďalšia 400 miliónová pomoc pre Alitáliu, ktorá bola poskytnutá bez to, toho, aby sa toto oznámilo komisii. Toto je veľmi zlý precedens pre iné firmy, ktoré sa tiež nachádzajú v ťažkostiach Tie sa budú snažiť kopírovať tento príklad, takže naozaj dúfam, že komisia čo najrychlejšie príjme rozhodnutie v tejto súvislosti, pretože e, toto sa môže len nabalovať. Pokiaľ ide o opatrenia antitrustové proti fúziám, Google, prípad Google Shopping sa otvoril pred desiatimi rokmi. Digitalizácia tiež znamená, že trhy sa rýchlo hýbu, preto musíme zvýšiť našu rýchlosť aj v prípade rozhodovania v tejto oblasti. Máme tu aj e, vlastne zmenu, že už nie sú žiadne e, služby zdarma. E, uvedomili sme si, platíme veľmi vysoké ceny s našimi vlastnými osobnými údajmi. Časť verejnosti si uvedomuje, čo sa deje, ale obávam sa, že to, o čom vieme, tie prípady, to je len špička ľadovca. Všetci zažívame, že sa musíme naozaj hlboko zaoberať touto témou a toto nie je iba téma ochrany osobných údajov, ale je tu naozaj potreba eh, premyslieť si naše eh, nástroje hospodárskej eh, súťaže, to ako sa uplatňujú v týchto sférach. Pani Vestager chce revidovať definíciu trhu. Digitalizácia vytvorila nové výzvy, môže byť zložité pre spotrebiteľov prejsť z jedného ekosystému do druhého Máme tu eh, takú ilúziu, že si slobodne vyberáme, ale eh, ekosystémy môžu spôsobiť, že zákazníci ostanú takí uzamknutí v nejakých ekosystémoch. Niektoré trastové prípady ukázali tiež, že majú svoje limity. Niektoré veľké firmy si zákon e, zakalkulujú do, e, vlastne e, do svojich nákladov nejaké prípadné e, sankcie. E, a e, takisto sa treba e, zaoberať e, rôznymi možnosťami sankcionovania zo strany DG Competition. Mal by využívať všetky možnosti, ktoré sú k dispozícii. Potrebujeme mať aj expertov. Potrebujeme viac expertov na umelú inteligenciu na generálnom riaditeľstve, aby títo mohli lepšie hodnotiť situáciu. No a napokon treba spomenúť Rumunsko a jeho bankový sektor. Spotrebitelia tam čelia vysokým e, úrokom a nízkej miere transparentnosti v oblasti poskytovania úverov. Sú tu tendencie vytvorenia bankových e, kartelov v oblasti e, úverových produktov v Rumunsku. Banky v Rumunsku majú najvyššie marže v EÚ, dvojnásobok európskeho priemeru, ako sa vyjadrila Európska banková inštitúcia vo, vo svojej správe. No a napokon poľnohospodárstvo. Apelujem na komisiu, aby sa zaoberala eh, mocou veľkých eh, supermarketov a eh, vlastne vzťahu s príjmami poľnohospodárov umiestňovaním e, produktov na ich e, pulty. E, Spotrebiteľi ani malé stredné podniky nie sú spokojné s netransparentnými postupmi supermarketov a takisto krajiny Mercosur je dôležité zamedziť, aby sme neutrpeli inváziu lacných produktov, ktoré neboli vyprodukované za rovnakých podmienok a tiež podporujem volanie po transparentnejšom štruktúrnom e, dialógu s Digicom a e, pani Vestagerovou. Tých 500 e, európskych spotrebiteľov si zaslúži, aby sme boli privilegovanejším partnerom ako Európsky parlament pre Digicom, než tomu teraz. A na záver už len ďakujem za konštruktívnu spoluprácu so s vami všetkými. A teraz už dávam slovo ďalej, som Gigold. Ďakujem pekne. už musím povedať, že vo všeobecnosti tento návrh správy, za ktorú ďakujeme, tam sú veľ, je tam veľmi veľa individuálnych záležitostí, ktoré určite podporujeme a dúfame, že budeme spolupracovať v duchu kompromisu. Ale musím povedať tu, to hlavné posolstvo hneď na začiatku. A toto je ten úvod, ktorý je veľmi všeobecný, kde sa hovorí, pretože je tu konštruktívna politika hospodárskej súťaže, prísna politika hospodárskej súťaže by bola záťažou pre mm, hospodárskú súťaž na vnútornom trhu a my sme proti tomu. Pretože keď máte len férovú hospodárskú súťaž, môžete sa zúčastňovať týchto trhov a preto toto nie je záťažou pre konkurencieschopný priemysel. A to sa týka aj budúcnosti, ako napríklad digitalizácie a zeleného hospodárstva. Ale nemôžeme byť naivní a preto súhlasím, že tu musia byť určité obmedzenia, pokiaľ ide o toto. Ale tá všeobecná výzva, aby sme mali vyvážené uplatňovanie štátnej pomoci číslo 5, to otvára tú skrinku úplne a veľmi to spochybňuje to, čo sme robili doteraz. A ja si nemyslím, že je to dobrý postup. Máme spoločný trh, kde je 500 miliónov spotrebiteľov a toto nám umožňuje veľkú príležitosť mať hospodárskú súťaž, keď chceme, aby tento jednotný trh fungoval v prospech spotrebiteľov, v prospech rozvíjajúcich sa účastníkov trhu, ktorí by tiež mohli súťažiť na tomto trhu, ale sú tu potom ďalšie oblasti, na ktoré by sme sa mali konkrétne osobitne zamerať, kde napríklad určité e, prípady zlučovania alebo štátna pomoc, ktoré e, spôsobujú problémy na Eh, na eh, medzinárodnom eh, spoločnom trhu a toto, na toto by sme mali jasne poukázať. Napríklad aj neplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy. A tiež by som chcel povedať, že pokiaľ ide o zelenú hospodárstvo, tu sme v minulosti mali spoločný jazyk, mali by sme vychádzať zo spoločnej správy v tomto ohľade Mm, komisia zodpovedala pozitívne na všetky problémy, ktoré sme s tým mali, takže musíme len eh, opakovať tie, na ktoré mm, komisia pozitívne nereagovala. My pozitívne e, vnímame tento systém ex ante monitorovania spoločného trhu. Potom tu máme na európskej úrovni orgán pre ochranu spotrebiteľov. No a máme tu aj také dlhodobejšie aktivity No pokiaľ ide o tie platformy v digitálnej oblasti, tu by som chcel pripomenúť, že Minulý parlament počiarkol problém, ktorý máme už teraz na, e, v oblasti turistického e, ruchu. 15 vo vojdeckých oblastiach mm, je e, vyčlenených na platformy a toto sú práve tie e, vidiecké oblasti, ale aj v mestských oblastiach. E, keď idete na hotel.com.de, e, tam majú taký podiel na trhu, že hotely a reštaurácie sa nemôžu týmto trhoviskám vyhnúť. A tu by sme mali tiež zvažovať zastropovanie cenové, pretože toto potom bude viesť k vykoristovaniu, zneužívaniu týchto vidieckých oblastí. Sú to nevýhody, teda sú to výhody v marketingu, ale nemalo by to viesť k takémuto kradnutiu si príležitosti. No a potom z politika hospodárskej súťaže, zelené hospodárstvo. Tu by sme mali byť špecifickejší a mali by sme povedať, že v duchu zelenej dohody by sme sa mali pozrieť na energiu, ktorá bude vo verejnom obstarávaní vyňatá a tiež táto e, zelená ekonomika e, k tej by sme mali pri, pristupovať e, k energetike tak ako k iným Um, k iným uh, druhom energie. No a potom mm, tiež uh, podpora, podpora, poskytovanie štátnej podpory pre nie schopné oblasti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo Dirk Epping. Je tu? Á, prepač, Dirk, nevidela som ťa. Áno, áno, ja si to uvedomujem. Uh, ja by som e, sa chcel poďakovať spravodajkyni za návrh správy, ktorý je dobrým základom pre ďalšie rokovania. Je ale len niekoľko pripomienok e, k oblastiam, kde by sme sa mohli ešte zlepšiť. Mali by sme veľmi starostlivo rešpektovať e, pravidlá DG Competition, ako aj uplatňovanie tejto politiky. Myslím si, že parlament môže a má sa k tomu vyjadrovať, pokiaľ ide o ten tento politický rámec ale mali by sme to posudzovať všetko jednotlivo, tieto prípady a mali by sme mal byť veľmi obozretní, keď ide o pranírovanie jednotlivých spoločností v tejto správe. Ja súhlasím s tým, že parlament tu má vyšetrovacie právomoci a toto hrá dôležitú úlohu, ale je to iné ako kongres USA a teraz to, to zdaňovanie. Zdaňovanie naozaj môže spôsobiť problémy v rámci hospodárskej súťaže, ale nemalo e, by táto správa sa venovať zdaňovaniu. Nie je to správa o zdaňovaní a preto by sme sa mali zdržať akýchkoľvek pripomienok k zdaňovaniu. Žiaľ, je tu menšie zameranie sa na toto v iných e, odsekoch. Tu by sme mali zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky firmy, či už sú veľké alebo malé a nemali by sme DG Competition preťažiť sledovaním ďalších víziev, víziev hospodársko-sociálnych e, No a potom tiež e, možno bude potrebné vytvoriť nové orgány a agentúry a tu by sme potrebovali skutočné skutočné argumenty predtým, než založíme takýto orgán na ochranu spotrebiteľov na európskej úrovni. Je jasné, že spravodajkyňa sa e, v hospodárskej súťaži vyzná, pretože bola mm, advokátkou pre hospodárskú súťaž. K tomuto blahoželám. A pán e, tieňový spravodajca z IKR e, sa bude tomu venovať a dúfame, že dosiahneme kompromisu a že táto správa bude podporená veľkou väčšinou. Ale mám tu otázka. Dnes je máme 12. decembra. V médiách som čítal, že spravodajkyňa prezentovala 26. Ehm, novembra túto správu komisárke Vestagerové, čiže dva týždne predtým, než ju prezentovala tu. Možno, že sa nevyznám v týchto postupoch, ale komisia a parlament majú rozdielne úrohy. Moja, úloha, moja otázka teda je, či je to vhodné, že e, ešte predtým ste to prezentovali komisii, predtým, než ste predstavili túto správu v parlamente? Ja by som vás poprosil o to, aby ste mi osvetlili tieto postupy. Ďakujem pekne. OK, thank you. Uh, now Manon Aubry. Uh... Manon Aubry. Bonjour, uh, merci beaucoup. Dobrý deň, ďakujem pani spravodajkyňa za túto prvú veršiu. Samozrejme, že eh, v rámci správy už to bolo povedané, a samozrejme, že parlament sa musí vyjadriť ku e, politike hospodárskej súťaže, ktorá sa v mnohých ohľadoch dotýka Európskej únie, ale oceňujeme vašu voľu, že a, e, aby parlament zohrával zvýšenú úlohu v oblasti e, politiky hospodárskej súťaže, pretože to je e, kľúčová oblasť európskej ekonomiky. E, sú tu však niektoré dotatočné body, ktoré by, som, by si zaslúžili ešte hlbšie preskúmanie. Poprvé, pokiaľ ide o otázky, e, ktoré sa týkajú alebo ktoré sú súčasťou Green Dealu, tak ako to spomenula Ursula e, von der Leyen včera. Ďalšie výbory už robili e, vyhodnotenie a komisia tieto, pri, toto hodnotenie musí vlastne uskutočniť čo najskôr. Ide tu o ochranu životného prostredia, vytváranie pracovných miest a boj proti nerovnosti a rovnako treba e, sa zaoberať aj e, e, ekonomickými službami v rámci Green Dealu, ďalej sociálna politika, sociálne A Preto je dôležité, aby sme sa ubezpečili, aby súčasné pravidlá boli kompatibilné s cieľmi a mali by sme v tomto zmysle rozšíriť aj príslušné definície. Po druhé, fiskalita, a tu nadviažem na môjho predrečníka, e, politika hospodárskej súťaže sa týka e, otázok fiskálnych, pretože e, fiskálne výhody, ktoré sa poskutujú veľkým nadnárodným firmám, sú, pro, sú jedným z prvkov neloajálnej konkurencie. A E, fiskálne otázky sú už v správe e, riešené oveľa hlbšie, ako to bolo v predchádzajúcej správe, ale nie sú tu e, odpovede, ktoré by bolo treba priniesť týmto výzvam, napríklad, napríklad boj proti neloajálnym daňovým stimulom. Táto otázka ešte nie je vyriešená v jednotlivých krajinách v oblasti E, transparentnosti fiskálnej politiky. Tam rada minulý týždeň nezískala žiadnu dohodu. E, národné štáty sú v týchto otázkach často veľmi e, rozdelené, či už pokiaľ ide o OECD alebo CCCB. A samozrejme, že prvý, kto je prvý na rade, kto trpí následkami, sú malé a stredné podniky. A takže naše návrhy zdôrazňujú tieto body a žiadajú, aby sme, tak ako v predchádzajúcej e, správe harmonizovali dane zo spoločnosti, zvýšená miera transparentnosti verejných financií, deblokovať akces CCCTP a konsolidované dane od spoločnosti a zrevidovať proces vytvárania európskeho zoznamu fiškálnych alebo daňových rajov a aby sme boli e, koherentní v tom, aby tieto e, daňové výhody neboli e, poskytované stále tým istým a priamo v EÚ. A ešte ďalší prvok, to je neloajálna konkurencia v, v rámci Európskej únie pod zámienkou sociálnych a environmentálnych činností. Je tam nedostatok, v Európe neexistuje sociálna harmonizácia a tam správa by mala dotlačiť komisiu, aby tento problém začala riešiť, a aby sa ubezpečila, že tento návrh eh, bude veľmi rýchlo vyriešený, až sa nebude e, ťahať 10 rokov, aj keď európske nástroje obchodnej obrany existujú, mali by sme sa ubezpečiť, aby tajím neboli financované európske podniky. Samozrejme, v týchto pravidlách európskej politiky hospodárskej súťaže existujú isté protirečenia. Napríklad my komplikujeme prístup na vnútorný trh tým podnikom, ktoré e, sú, e, sú založené v krajinách, ktoré nerešpektujú pravidlá e, VTO, ale na druhej strane Japonsko neratifikovalo iba dve, ratifikovalo iba dve, do, dva dohovory VTO a s ním veselo spolupracujeme. A ďalej e, máme tu správu o dopade e, týchto daňových politík na tretie krajiny, ale ako povedala moja kolegyňa socialistka, myslím tým na e, dohody o voľnej výmene s krajinami Mercosur a pritom vieme, že napríklad Brazília dovolila používanie tých pesticídov, ktoré sú zakázané v Európe a samozrejme to bude mať dopad aj v oblasti obchodnej ochrany a my to, toto všetko chceme navrhovať v rámci nových opatrení na podporu Green Dealu. Ďakujem. Nemáme veľmi veľa času, ale predsa len niekoľko minút venujeme spontánnym prihláseniem sa do uh, diskusie. Uh, áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Naozaj by to bola uh, škoda, keby sme nemali niekoľko minút na túto diskusiu. Ja mám uh, 8 pripomienok. Prvá pripomienka je, že ma veľmi tečí, že uh, Naša spravodajkyňa sa snažila nepadnúť do tej pasce a instrumentalizovať tieto politiky, pretože toto je vždy riziko politiky hospodárskej súťaže a keď sa parlament tomu chce venuje seriózne a vážne, to neznamená, že sa zameriame len na greening. Táto hospodárska, politika hospodárskej súťaže je tu na to, aby zabezpečila, že máme eh, rovnaké podmienky pre všetkých, ale už to je ťažké, už to je ťažké. A všetky ostatné pravidlá je potrebné nastaviť inde. A samozrejme v tomto kontexte toto môžeme eh, posilniť, ale ako povedal pán Berger, musíme sa pridržiavať týchto pravidiel a naozaj ma mimoriadne teší, že tu v tejto správe eh, boli spomenuté aj tieto prípady štátnej pomoci a tiež je dôležité, aby sme zabezpečili, že že vo Fessenheime tá posledná atomová elektráreň francúzska, ktorá bude uzatvorená, aj tomu sa musíme venovať a potom oznámenie komisie začiatkom tohto či, e, týždňa zmeniť e, trh. To je tá najdôležitejšia zmena v smere, k, e, pokiaľ ide o tieto prípady akvizícií v tejto oblasti a štátnej pomoci a v budúcnosti by sme to mali hodnotiť lepšie, globálnejšie tieto akvizície, ktoré sa dejú a fúzie. No a potom tu bol ten prípad Kelkan, to bol jasný prípad toho, kde sme splnili všetky euro, európske kritéria, ktoré sa týkali politiky, akvízií a hospodárskej súťaže, ale nevšimli sme si, že to bola takáto fúzia, pretože čínske orgány jednoducho nepracovali, nefungovali. A toto nie je náš prístup a v spolupráci aj s ostatnými orgánmi. Jednoducho to nefunguje a potom sa neuplatňujú európske pravidlá. Keby sme ich uplatňovali, to by bolo poriadku. No a potom e, to bankovníctvo, určite máme veľmi veľa sektorov, kde sú problémy ale jedna zo správ Financial Time pred niekoľkými týždňami Google sa rozhodol, že tam bude e, integrovať e, Citibanku a Európska únia náš e, rámec, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, nemôžeme dovoliť monopolizovať Mm, a takéto, takéto firmy a rozhodovať. A ja súhlasím s Dirkom Eppingom a naozaj ma veľmi teší, že tu je dnes, že nemali by sme tu spomínať e, menovite konkrétne spoločnosti tejto správy, mali by sme sa vyhnúť e, takémuto zneužívaniu textu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Andreas. A teraz Paul Tank. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem za to, že máme tu možnosť eh, mm, takúto širšiu diskusiu. Naozaj si to veľmi vážim a ďakujem aj pani spravodajkyni za tieto veľmi dôležité veci, ktoré tu spomenula. Mám takú všeobecnú poznámku a síce, že politika hospodárskej súťaže je v jadre, jadrom európskeho vnútorného trhu a podporuje to, že sa vlastne zamerujeme na trhovú ekonomiku, najmä v globálnej ekonomike. Ale myslím si, že by sme sa mali snažiť sústrediť aj na e, koncentrovanú trhovú moc a mali by sme sa snažiť zaistiť rovnaké podmienky. Všeobecná poznámka je, a už o tom hovoril Sven Berger, aj odstavec 5, ja by som chcel upozorniť aj na odstavec 6 a síce, že komisia by mala prijať lepšie stanovisko pokiaľ ide o priemyselnú spoluprácu. A ja naozaj neviem, či chceme veci ešte viac koncentrovať, alebo chceme skôr trochu rozdrobiť tú koncentráciu trhovej moci. A práve preto si myslím, že by tá správa mala byť čo najférovejšia a mala by stavať na presadzovaní rovnakých podmienok pre všetkých. To je jadro mojej poznámky. Po druhé, pokiaľ ide o zdaňovanie, tam je konkrétnejší bod. Opakuje sa, že zdanenie sa občas používa na poskytovanie nepriamej štátnej pomoci. Niekedy sa používa, ale ja si myslím, že toto je podcenenie celého problému, pretože my máme úplne nerovné podmienky. Zoberte si napríklad príklad e, holandských nadnárodných firiem, ktoré vôbec neplatia dane a to vôbec nie je predmetom štátneho vyšetrovania, čiže áno, máme nerovné podmienky, najmä v oblasti veľkých korporácií a to je téma, ktorou by sme sa mali a musíme sa tým zaoberať. A my v Európskom parlamente sa na túto tému dosť zameriavame po tretie. To je ten zjavný problém. Sústredujeme sa na digitálne platformy. Zdá sa, že Google a Facebook nemôžeme zmeniť a ja nechápem prečo, veď všetkým je to predsa jasné. Európsky parlament už povedal, že ich chceme trošku rozložiť. Ja som sa Vestagerovej spýtal, že či budeme toto ďalej riešiť a ona povedala, že aj to je jedna z možností a my sa musíme teraz pozrieť, aké máme ďalšie možnosti, pretože ak sa takto trhová moc koncentruje, je veľmi ťažké vyvíjať európske alternatívy. Problémom je vlastne to, že my tu nemáme rovnaké podmienky kvôli externalitám, ktoré sa objavujú v sieti. Takže ja by som eh, bol rád, keby tento parlament riešil možnosti, ako za, zabezpečiť väčšiu portabilitu medzi eh, platformami, zákaz personalizovaných reklám a chcel by som, aby sme boli špecifickejší, lebo to je ten problém, o ktorom všetci vieme, že ho máme. Ďakujem, Paul. A teraz, keďže tu máme E, dočasného generálneho riaditeľa z komisie, ktorý je zodpovedný za túto tému, tak sa ho chcem spýtať, že či nám chce predniesť nejaké poznámky k tejto správe. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pani Tinnali. Nemám tých komentárov veľa, ale myslím si, že by som začal tým, že by som na úvod povedal, že vám Ďakujem za pozvanie na schôdzu výborov. Mňa veľmi prekvapil stupeň, do akého vy e, chápete naše politiky. Vypočul som si vašu rozpravu a myslím, že úroveň erudície medzi vami je skutočne na vysokej úrovni. Asi je zbytočné vám to hovoriť, ale napriek tomu to poviem výkonná e, predsednička komisie Margaret Vestager e, prikladá mimoriadný význam dialógu s Európskym parlamentom v rámci DG Comp. Si my veľmi dobre uvedomujeme fakt, že práve preto, že ste volení a že zastupujete európskych občanov, tak vám, vás musíme počúvať ako parlament pretože v rámci politiky hospodárskej súťaže sa snažíme naplňovať verejný záujem a chceme predovšetkým pomáhať občanom. Iba tak mimochodom, asi ste si všimli, že komisia pri každej otázke, ktorú nám adresujete, sa snaží vyhýbať tomu, e, čomu sa po francúzsky hovorí e, lambedlovua, pretože E, my sa vždy snažíme e, reagovať na vaše otázky, pretože vieme, že reprezentujete záujmy občanov. A chcel by som vás uistiť, že v rámci novej komisie pani van der Leyen e, aj Margaret Vestager, ktorá je komisárkou, ktorá bude mať na starosti hospodárskú súťaž, táto spolupráca bude pokračovať aj náš vzájomný dialog. Jednou z ich priorít a z priorít celej komisie, ale konkrétne pani Vestager je posilnenie hospodárskej súťaže. My chceme viac podporovať súťaž a verte, že po viac ako po 30 rokoch na práce v DG Comp mám už istú skúsenosť. Ja chápem, že nie som úplne najmladšia, ale to je niečo iné. Jej prvé roky v portfóliu pri Eh, hospodárskú súťaž eh, boli poznamenané tým, že išlo o najdynamickejšiu komisárku eh, v histórii a teda v budúcich rokoch chce pokračovať v tomto trende. My chceme zlepšovať detekciu problémov, urýchliť vyšetrovanie a chceme posilniť spoluprácu s vami so všetkými, okrem iného aj preto, že chceme podporiť tú Európsku sieť pre hospodárskú súťaž, e, ktorej sa zúčastňujú národné orgány pre hospodárskú súťaž. Ďalšou našou prioritou je vyhodnocovať e, určité aspekty pravidiel pre hospodárskú súťaž ako antitrastové pravidlá, pravidlá pre fúzie a tak ďalej. A to práve preto, že vidíme, čo sa deje na digitálnom trhu. Môžete si byť istí, že nie sme typické konzervatívne generálne riaditeľstvo zložené z pár e, úradníkov a že keď chceme vytvoriť pravidlo, tak sa na to radšej vyspíme. My vieme, že niektoré pravidlá treba e, vytvoriť už teraz. Budem stručný, pretože chcem rešpektovať čas a odpovedať na čo najväčšie množstvo otázok. Veľmi stručne k štátnej pomoci. Samozrejme, Zlepšené medzinárodné pravidlá pre dotáciu sú veľmi dôležité. To je jeden z našich pilierov v EÚ a rozhodne je na stole i to, že VTO funguje presvedčivejším spôsobom, dynamickejšie. Viete, že EÚ, Japonsko a USA v súčasnosti diskutujú o tom, ako by tá, tieto zlepšené pravidlá mohli vyzerať. A tie trojstranné e, diskusie majú za cieľ práve to, aby sme si e, vysvetlili, ako sa veci v Číne dejú. Uvidíme, ako sa to všetko ešte vyvinie, ale súčasť novej európskej priemyslovej stratégie, ako viete, je i to, že pani van der Leyen a dala za úlohu pani komisárke Vestager vytvorenie nástrojov a politiky na lepšie zvládanie deštruktívnych dopadov zahraničných dotácií a subvencií na vnútorný trh. My na tejto iniciatíve pracujeme a sme si vedomi toho, že niektorí z našich najväčších konkurentov e, s nami hrajú takú neúplne čistú hru. Ale aj to je súčasťou reakcie a bude súčasťou reakcie Európskej únie. Pokiaľ ide o digitalizáciu, budeme pokračovať v tom, aby sme zaistili, aby sa veci zlepšovali, lebo je čo vylepšovať. A my zabezpečíme, aby tie digitálne e, subjekty, ktoré sú na trhu, aby ži, nestiažovali život spotrebiteľom a chcú prejsť ku konkurencii alebo chcú paralelne využívať služby niekoho iného. Zvyčajne to je veľmi zložité. Vieme o tom a máme dôkaz, že mnoho digitálnych firiem bojuje o trh. Nemusíme nikoho menovať, ale nebojujú iba o trh. My sme na digitálnom trhu, kde sú prítomné rozličné firmy, pretože nemajú jasné pravidlá pre hospodárskú súťaž a preto sa snažia získať čo najväčší segment na trhu. A preto máme v rámci DG Comp trvalé diskusie aj v rámci komisie o tom, ako doladiť naše opatrenia tak, aby sme zabezpečili, a ja som tu počul niektorých z vás, ktorí ste vraveli, že pravdepodobne by to mali byť vysoké pokuty alebo niečo také. My zvažujeme možnosť ďalšieho reflektovania toho, čomu sa hovorí restora, restauratívne nápravné prostriedky. Inými slovami, že je potrebné pokúsiť sa e, rovné, rovnaké podmienky, ktoré boli anulované abuzívnym správaním veľkých firiem. Nebude to jednoduché. E, nechcem e, sa tu chváliť sám seba, ale hovorím pravdu, keď hovorím, že antitrustový boj proti abuzívnemu konaniu v prípade niektorých hlavných firiem na svete vedie, vedie komisárka Vestager a komisia ako celok. Rád by som e, pre zápisnicu povedal, že by sme rozhodne radi robili veľa a určite počas tohto druhého mandátu budeme robiť veľa. Ale pozrite sa, čo robí komisia a porovnajte si to s ostatnými orgánmi a s tým, čo oni rober, robia a určite si sami urobíte predstavu o tom, ako sa veci majú. Nebuďme naivní. Môžeme byť v mnoho veci, ale určite nie sme naivní. Chcem vám povedať, že vieme, že najmä na digitálnom trhu predstierať, že trh sám bude taký múdry, že bude sám seba korigovať a že nebude potrebné do ničoho zasahovať, že to by bola naozaj veľká chyba. Rozhodne nie je riziko, že by elektronická hospodárska súťaž nespadala do pravidiel správania, ale musíme si ujasniť, čo od tých pravidiel očakávame a čo chceme. Pani Vestager opakovane vravela, že pravidlá pre hospodárskú súťaž, pre fúziu a vo všeobecnosti antitrastové subvenčné dotačné pravidlá nie sú nekonzistentné a nezabraňujú E, vzniku tzv. európskych šampiónov. Ale ako niektorí z vás už povedali, a ja s vami plne súhlasím, skúsenosti ukazujú, že to musí byť hlavne efektívna a ostrá hospodárska súťaž doma v Európe, ktorá zabezpečí, e, že naši európsky šampióni budú konkurencieschopní na globálnej úrovni. My sme schopní, a nie len my, ukazujú to aj analýzy, že eliminácia hospodárskej súťaže doma rozhodne neprispieva k hospodárskemu úspechu. Blížia sa Vianoce a my by sme boli radi optimistickejšie, takže myslím si, že nemusíme e, tu dochádzať k záveru, že sme na tom hospodársky zle, alebo že sme na tom zle v porovnaní s veľkými firmami na globálnom trhu práve preto, že máme otvorenú ekonomiku a veľa vedúcich firiem v, celom rade, v celej rade sektorov sme na tom veľmi dobre. A už končím, hovorí rečník. E, vy ste ma však k tomu zločinu donútili, lebo každý tu toľko zaujímavých vecí povedal. A keď hovoríme o uvoľnení pravidel pre fúzie, musíme byť opatrní, aby sa náhodou nestalo e, práve to, čo nechceme, pretože ak budeme aplikovať e, pravidla e, fúzie a la carte. V niektorých sektoroch, kde dominujú zahraničné firmy, kde komisia bude potrebovať zasahovať, budeme musieť postupovať úplne rovnako a nebudeme si môcť vyberať, ako chceme postupovať. A ICI je veľmi dobrým príkladom toho, ako je komisia pripravená uľahčovať tzv projekty v spoločnom európskom záujme. Jeden sme schválili v roku 2018, ďalšie 9. decembra a budú prichádzať ďalšie. Ne, nehnevajte sa, hovorí pani predsednička. Áno, ja už končím, ale zvyčajne má komisia 4 minúty a to je to už 11 minút. Ja viem, ja som to trochu E, prehnal, ale chcem povedať, že komisárka Vestager si chce zachovať s vami otvorenú a slobodnú úprimnú diskusiu. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz pani spravodajkyňa. Iba pár minút, uzavrite to, prosím vás. Ja, ja sa to pokúsim urobiť za kratší čas, lebo Samozrejme, to vyvolalo veľmi konštruktívnu debatu. Chcem sa vám všetkým poďakovať za veľmi konštruktívne komentáre, ktoré e, sú naozaj užitočné a niekedy aj vo vašich skupinách je vidieť, že sú často rôznorodé názory a to je veľmi cenné, lebo je to obohacujúce. Mám tri také všeobecné komentáre. Poprvé, ako ste to, ako viete možno lepšie ako ja, keď sledujete nových e, poslancov. Iniciatívna správa je veľmi frustrujúca, lebo e, máte veľa vecí, chcete veľa vecí povedať a máte iba 6 tisíc znakov. A pozerám na sekretariat, ktorý e, mi skutočne vnútil týchto 6 tisíc znakov. My sme dospeli k 6096 znakov a nič iné sme nemohli pridať a ja budem veľmi rada, keď vy ako E, pozmenujúce e, návrhy e, doplniť tie, tento nedostatok. Je veľmi zložité byť zároveň všeobecným aj presným, takže v pozmeňujúcich návrhoch budeme môcť veci spresniť, ale určite si viete predstaviť, aká som frustrovaná z toho nedostatku znakov. Po druhé, ako odpoveď kolegovi Epinovi, E, ja som si istá, že to, a myslím si, že som mi bol cťou a potvrdzujem to, že som vám mohla odovzdať do rúk môj návrh správy, ktorý bol v ten istý deň zverejnený online a ja vyzývam kolegu, aby e, mi povedal, či je tu nejaká reglementácia, ktorá zakazuje jeho zverejnenie, či existuje niečo, čo by bolo proti tomu. Je to návrh iniciatívnej správy, opakujem. A ak je niečo, čo bude prijaté na pléne, tak to je návrh správy a nič nie je zakázané, pretože je zverejnený na internete vo francúzskej verzii. Margaret Vestager hovorí veľmi dobre po francúzsky a myslím si, že e, bude zaujímavé odovzdať jej to, keď, e, ale ak máte nejaké, e, nejaké prekážky, ak stav nejaké právne prekážky, tak ja budem veľmi rada, keď mi to poviete a na budúce sa tomu vyhnem. Toto je moja prvá správa. A ešte naozaj posledný bod, pokiaľ ide o prax name and shame. E, tu na vidíme, že stanoviská sa rôznia a to je bežná prax v predchádzajúcich správach, že veci, ktoré boli citované, to sú také emblematické a všetkým známe záležitosti, o ktorých hovoria médiá. A ja si myslím, a nemyslím si, že všetci s tým budete súhlasiť, lebo my všetci predstavujeme 470 e, miliónov občanov, ktorí potrebujú istú výchovu. Prečo e, potrebujú noviny a ľudia pedagogiku a prečo my ich musíme učiť? Ja si myslím, že name and je trochu pejoratívny názov. My naozaj nepotrebujeme nikoho napomínať, žiadne podniky nepotrebujeme e, obviňovať a napomínať, ale práve naopak v prípade sankcionovaných podnikov by sme mali preskúmať ich e, záležitosti a v zmysle takého pedagogického prístupu myslím si, že všetci sa na tom zhodneme. Ja sa chcem poďakovať Európskej komisii za to, že sem prišla a jej pripomienky sú veľmi e, cenné. Ďakujem Carmen za e, stretnutie, ktoré sme mali pred niekoľkými e, mesiacmi a že bolo zabezpečené sledovanie a monitorovanie tejto správy. Ďakujem. Ďakujem, Stefany. Ešte skôr, ako prejdeme k ďalšiemu bodu, e, tu je e, časový horizont, harmonogram. E, máme tu, máme tu E, vlastne pozmeňovacie návrhy, keď sa budeme nimi zaoberať a v Ekone budeme hlasovať 17. 18. februára na plenárke e, vo, e, v marci. Takže tým sa môžeme posunúť k ďalšiemu, poslednému bodu nášho dnešného programu a to je bod 8. Správcovia úverov a nákupcovia úverov ja som spolu právodajkyňou z Ester de Lange za EPP, takže dám najskôr slovo Ester, aby túto správu prezentovala. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa a spoluspravodajcovia. Ako viete, toto je téma, ktorú sme zdedili z predchádzajúceho mandátu. V tom čase som bola spoluspravodajkyňou s, e, s vašim predchodcom Robertom Gualtierim ako spoluspravodajcovia sme už dosiahli spoločnú pozíciu k, tech, k tejto technickej správe, ale veľmi citlivej správe. Ja to posím teda veľmi dlho. Vy ste, vy ste nová, rozhodli sme sa, že teda e, budeme, e, že spoločne dokončíme túto správu, ktorú som mala rozpracovanú s pánom Gualtierim Doholi sme e, už e, k e, mnohým častiam. Doceli sme spoločnú dohodu, napríklad k kapitálovým požiadavkám k novým NPL. Tu sa teraz v tomto mandáte zaoberáme existujúcimi NPL nesplácanými úvermi. A budeme sa teraz zaoberať napríklad sekundárnymi e, trhmi. Samozrejme, toto má implikácie pre členské štáty, e, spotrebiteľov, zainteresované strany, preto je potrebné neurobiť e, chyby. Máme tu e, dôležité usmernenia, ktoré majú e, pomôcť e, členským štátom tu postupovať harmonizovanejšie, zabezpečiť väčšiu ochranu nezaťažiť nadmerne eh, systémy eh, kontroly a takisto zapracovať ochranu, eh, pokiaľ ide o boj proti preňu špinavých peňazí. No a pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, ja si myslím, že návrh správy je veľmi cielený. O, um, sústreďuje sa iba na nes, uh, na určitú e, časť e, nesplácaných e, úverov podnikových dlžníkov, ne, zaoberá sa napríklad s potrebnými úvermi. Niektoré veci, ktoré sú dôležité pre kolegov, by som chcela ešte spomenúť. Podmienky úverov sa nemôžu meniť unilaterálne, napríklad to je jedna z kľúčových vecí z pohľadu ochrany spotrebiteľov. Máme tu aj požiadavky informácie, ktoré sme rozšírili. Členské štáty môžu E, ich ešte ďalej rozšíriť. Je to teda minimálna harmonizácia, členské štáty môžu ísť ešte ďalej, ak si to želajú. Ako som povedala v e, e, poslednom mandáte sme oddiel 5 vyčiarkli, zrušili z tohto návrhu medzi časom. Teraz hovorím ja len v mojom mene. Rada docelila všeobecný prístup tejto druhej časti smernice a ja osobne si myslím, že toto znamená, že my takisto máme povinnosť na strane Európskeho parlamentu e, pohnúť sa ďalej s druhou časťou tejto smernice. Ako viete, celá e, táto otázka nesplácaných úverov je prepojená s inými otázkami e, spojenými bankou úniou. Bolo by teda dobré ukázať, že sa hýbeme ďalej, príjmame ďalšie kroky v budúcich v budúcom období, mesiacoch a rokoch. Ja spomeniem pár bodov, eh, možno pani Tidnali a potom si vypočujeme relac- eh, vlastne to, čo nám budú mať povedať kolegovia. Ďakujem. Ja eh, by som chcela to trošku podstúpiť, ale ja pripomenúť ten celkový obraz a význam tejto e, správy je dôležitou súčasťou redukcie nesplácaných úverov, e, o čom rozhodla rada v júli 2017 po posilnení dohľadu a e, vyvážené vlastne záruky. Tu sme sa zaoberali vlastne sekunda- vytvorením napríklad sekundárneho trhu s nesplácanými úvermi legislatív e, sa už e, snažila e, ošetriť túto, túto oblasť začala teda pracovať na tejto oblasti. My e, tu máme dvojaký prístup, pokiaľ ide o cieľ. Na jednej strane chceme e, zabezpečiť vytvorenie dobre fungujúceho sekundárneho trhu s nesplácanými úvermi, ale potrebujeme tu mať jasný rámec, jasné pravidlá pre nákupcov, aj vhodnú ochranu pre dlžníkov. Pri návrhu tejto správy sme boli motivovaní rovnakými obávami Niektoré z nich už e, spomenula Ester. Zdieľame ten hlavný cieľ komisie, avšak myslím, že návrh komisie má nedostatky v dvoch hlavných oblastiach. Poprvé, dostatočne nezohľadňuje to, že pravidla pri nákupe úverov a službách e, sú momentálne veľmi odlišné v jednotlivých členských štátoch. Na jednej strane máme veľmi liberálny prístup, na druhej strane opatrné prístupy. Potrebujeme tu teda určitú harmonizáciu, určitý pas pre eh, úverové služby v Európskej únii. To je určite pozitívne, akceptovateľné, ale harmonizácia smerom nadol iba s minimálnymi požiadavkami nie je eh, dobrým nápadom. Eh, vo svojom všeobecnom prístupe si rada zachovala štandardy minimál, teda minimálne štandardy, a umožní sa tu členským e, štátom mať prísnejšie e, podmienky a to teda podrýva e, ten účes a harmonizácie. V našom návrhu máme úplne iný prístup. Chceme tu zabezpečiť záväznejšie podmienky, ktoré by mali sa uplatňovať všade. K ním patrí aj dostatok adekvátnych vlastných zdrojov, dobré riadenie, ochrana osobných údajov, e, prítomnosť hodných e, e, pravidel napríklad pre rizik, mitigačné rizika, podávanie správ. Takisto tu máme aj úpravy týkajúce sa boja proti terorizmu. Návrh komisie tiež nezohľadňuje určité možné dopady, napríklad Eh, vytvorenie sekundárneho trhu pre všetky bankové úvery by mohlo eh, uprednostňovať určité biznisové eh, modely, kde by napríklad banky nemuseli dostatočne posudzovať rizika, príliš rýchlo tieto úvery postupovať ďalším organizáciám. Toto by mohlo ohroziť bezpečnosť tých, ktorí vlastne úvery si otvárajú. Potrebujeme tu mať efektívnu ochranu e, dlžníkov, zabezpečiť zdravé sekundárne e, trhy, teda e, stanovujeme tu vlastne podmienky dohľadu, podmienky, za ktorých je možné nakupovať úvery aby sme chránili nielen spotrebiteľov, ale aj e, e, všetkých e, dlžníkov vrátane malých a stredných podnikov. Zaoberáme sa tu aj teda tým, že naozaj tu musia byť aktéry, ktorí majú povolenie na fungovanie v tejto oblasti, entity, ktoré podliehajú dohľadu V súlade s tým, čo som povedala e, na začiatku, e, chceme e, tu vytvoriť efektívne sekundárne trhy s nesplácanými úvermi. Musí to ísť ruka v ruke s finančnou stabilitou a s najvyššou možnou mierou ochrany spotrebiteľov a, a ostatných, ktorí mm, si otvárajú úvery E, žiadny z tých kľúčových e, prvkov, o nich e, nechcem otvárať diskusiu. Toto sú naozaj, naozaj tri piliere, aby som použila jazyk, ktorý sa používa v Bruseli, o ktorých sa nemôže diskutovať aj keď e, teda e, máme tu krok smerom k európskej integrácii, niekedy sa hovorí, že niekedy je lepšia žiadna legislatíva než zlá legislatíva, takže mali by sme byť naozaj pevní v tejto oblasti, snažiť sa docieliť skutočne dobrý výsledok, ktorý by bol v zmysle našich občanov. Teším sa e, už teraz na vaše komentáre Začneme vyjadreniami e, tieňových spravodajcov, takže za e, Renew. Der renew für diesen äh, gelungenen Bericht. Ďakujem veľmi pekne Eh, ja som zodpovedný ako deňový spravodajca eh, za eh, Renew pre túto oblasť. Tento návrh je vynikajúcim podkladom pre ďalšiu prácu na tejto oblasti, aby sme vyriešili túto otázku nesplacených úverov ako Renew. Budeme veľmi aktívni v tomto procese, formulujeme už pozmeňovacie návrhy pretože je tu veľmi veľa dobrých bodov, ale aj niektoré e, otázky, ktoré sme si všimli. Uvediem príklad aby sme pracovali s niečím praktickým. Z nášho pohľadu byrokracia pri predaji nesplácaných úverov je ešte stále príliš vysoká, takže um, tie právne uh, úpravy, ktoré sú s tým spojené uh, bankám, Eh, vlastne znamenajú, že banky budú trpieť nadmernou eh, byrokraciou, eh, sú tam veľké personálne náklady. Ja si teda myslím, že pri tejto vyváženej správe, ako ju máme pred sebou, pred sebou, určite tu nájdeme nejaké vhodné riešenia aj v tejto oblasti, ako aj v ďalších a teším sa na našu konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem. Ernest Urtesun e, e, e, musel súrne odísť, ale áno, vidím, že bude nahradený. Áno, ja prečítam, pani predsednička, poznámky pána Urtasuna, ktoré si vypracoval vopred, takže možno nebudú zahrňať ten feedback, ktorý ste nám poskytli. A potom následne by som sa chcela ja osobne vyjadriť tomuto návrhu za mňa. Ďakujem, pán Utason ďakuje spoluspravodajkyňam za ich návrh, ktorý e, vlastne vychádza z e, návrhu e, z minulého legislatívneho obdobia. Ide tu o podporenie vytvorenia sekundárneho trhu s nesplácanými úvermi, ktorý by pomohol bankám, čo ale chýba v návrhu komisie a a takmer aj úplne chýba z dôvodovej správy a hodnotenia dopadu je ochrana spotrebiteľov Máme tu e, do veľkej miery skutočnosť, že finančné inštitúcie e, často aplikujú extrémne agresívne postupy, e, ne, ne, nekontrolujú správne veci a to, je, to spôsobuje veľký, veľký počet veľkú časť nesprácaných, nespracaných úverov. Treba sa teraz zaoberať aj sankciami, ktoré by boli k dispozícii príslušným orgánom prečo sme nehlasovali za kompromisy v predchádzajúcom eh, volebnom období, je, že sme presvedčení, že ak chceme mať nejakú eh, ochranu eh, spotrebiteľov, potrebujeme sa tu zaoberať aj inými oblastiami. Musíme sa zabrať hlavne úverovými inštitúciami, ošetriť určite konkrétnej oblasti. Nič tu ale komisia v, tom, v, tejto, v tomto ohľade nenavrhla. Takže preto predostrieme naše pozmaňovacie návrhy, ktoré um, by tu pôsobili doplňujúco, tak aby bolo možné prijať kroky, ktoré by zlepšili e, situáciu, e, vrátanie možno čiastočného refinancovania a takisto E, sa chceme zaoberať aj podmienkami e, vymáhania e, úverov, kritériami, ktoré sa uplatňujú na úverové služby. Treba bojovať proti abuzívnym praktikám, ktoré momentálne registrujeme v niektorých členských štátoch. A Ehm, napríklad otázka notifikácie eh, dlžníkov, to treba eh, veci presnejšie špecifikovať, buď v texte, alebo v implementačných technických štandardoch. Eh, toto sa môže javiť ako technický detail, ale my si myslíme, že je to veľmi významné E, táto smernica by sa mala transponovať do národných poriadkov, mala by prinášať veľkú mieru flexibility, preto chcem, aby tu boli jasné e, e, podmienky pre poskytovateľov úverov E BI e, e, register je tu dôležitým krokom správnym smerom. Nie sme, nie sme za liberalizáciu služieb v Európskej únii. Toto by malo zachádzať toto by malo byť spojené teda s posilňovaním štandardov smerom nahor, harmonizáciou smerom nahor, pokiaľ ide o teda ochranu spotrebiteľov a veľmi dôležitá je otázka e, hypotekárnych e, úverov. Vieme, že to sú často rizikové kontrakty pre mnohých ľudí. Týka sa to veľkých sum. Na dlhé obdobia je to spojené s určitými rizikami, ktoré nie sú predvydateľné e, často vopred a vyvstávajú tu určité potenciálne problémy do budúcnosti ja si teda myslím, že sa treba venovať aj e, hypotékám v súvislosti s týmto návrhom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Marko Zany za ID. Ďakujem pani predsedníčka. Ďakujem obom spravodajkyňam za ich návrh, ktorý má e, pozitívne korigovať určité aspekty a kritické body, E, spojené teraz s návrhom komisie. Ide o zabezpečenie vyššej miery transparentnosti aj teda adekvátnych e, procedúr, pokiaľ ide o boj proti terorizmu či praňu špinavých e, peňazí. Toto je veľmi dôležité, keďže tu máme cezhraničnú povahu týchto operácií aj trhov. budeme viesť ešte konkrétnejšie diskusie e, v skupine tieňových spravodajcov. E, ide nám o to, aby sme tu vytvorili naozaj dobre sekundárne trhy. Na to musíme byť presní v mnohých oblastiach a pracovať podľa troch princípov. Poprvé, e, na základe princípu transparentnosti, ja si myslím, že tu sa zhodneme, pretože takýto typ nástrojov Eh, keďže vieme, akých tu máme operátorov na trhu. Eh, symetria tu môže byť problémom a nenapomáha vyvinutiu sekundárneho trhu, ktorý bol efektívny. Teda treba popracovať aj na tomto. Druhá eh, otázka tou je ochrana spotrebiteľov. Toto by mal byť vedúci princíp pre vytvorenie sekundárnych trhov pokiaľ e, ide o nesplácané úvery. No a je, treba to vyriešať otázku, to by mal byť vyňatý, ak to by mal byť včlenený do tejto smernice. Žiaľ, návrh e, komisie e, tu nič nehovorí o vytvorení rovnakého hracieho pola pre všetkých operátorov E, tohto sektoru, takže k týmto bodom by sme chceli prispieť, na týchto bodoch chceme pracovať. Sú tu ale teda e, pozitívne návrhy spravodajkyň, e, ktoré, na ktorých teda budeme hlbšie pracovať. A ešte taký všeobecný pohľad k tejto téme aj k návrhu komisie. Treba dávať pozor, aby sme sa nesústradili príliš Eh, aj v rozsahu pôsobnosti tejto smernice na nadmerný tlak na bankový systém eh, v tejto oblasti, v tejto téme eh, redukcie nesplácaných úverov. V tejto oblasti sme toho už urobili veľmi veľa. Samozrejme to, čo sa urobilo v minulosti, malo aj negatívny dopad na stabilitu nášho bankového systému a finančného systému. Nemôže nezohľadniť, ehm, však aj určité ďalšie prvky, ktoré sú e, dôležité pre vytvorenie dobrého sekundárneho trhu. Treba napríklad zohľadniť aj fakt, že nesplácané úvahy nepredstavujú jediné riziko v súvahách bank a teda príliš sa sústrediť a príliš tlačiť na túto tému Eh, hrozí, že nezabezpečí eh, efektívny sekundárny trh, ale eh, hrozí, že to vytvorí viac škôd než úžitku. Takže naozaj sa tešíme na prácu na pozmaňovacích návrhoch a takisto aj na formulovaní kompromisných návrhov. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči ďalší rečník. Áno, ďakujem veľmi pekne, eh, Dirk Epping. Ďakujem veľmi pekne. Toto je veľmi dobrý základ, táto správa, ako ďalej postupovať. Áno, a práve to predanie, tá, to outsourcovanie nesplácaných úverov môže spôsobiť lepšiu návratnosť nielen jednotlivých týchto pôžičiek, pretože ten prvotný trh ich nezvláda a potom E, e, sa to dá lepšie vyriešiť na tom sekundárnom trhu a preto veľmi pekne ďakujem za predloženie tejto správy a teším sa na ďalšej e, ďalšiu prácu na tomto návrhu Dimitros Papadepolis. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená predsednička. Hm. Ďakujem pekne za tento návrh. E, samozrejme, že treba istým spôsobom to riziko e, zdieľa, zdieľať a rozdielovať ako politická skupina a pre, pre našu politickú skupinu aj pre mňa je to priorita a treba garantovať čo najväčšiu možnú ochranu tých najslabších, to znamená jednotlivých spotrebiteľov, tých, ktorí sú zaťažení hypotékami, Ide tu a samozrejme o tých, ktorí si e, kupujú prvé, prvý byt. E, treba vytvoriť tieto pravidlá, nesnažiť sa iba pomáhať bankám, aby lepšie vyzerala, vyzeralo ich účtovníctvo, je potrebné garantovať aj ochranu, ktorá vyplýva z článku 7 e, Všeobecnej Európskej charty základných ľudských práv. To znamená zvýhodniť spotrebiteľov a tých, ktorí si idú kúpiť svoj prvý byt. Je preto potrebné, aby tieto pravidlá boli veľmi prísne, pokiaľ ide o dôveryhodnosť a kontrolu podnikov, ktoré fungujú na sekundárnych e, trhoch v oblasti nemovitosti. Nemôžeme mať e, pirátske aktivity. Je potrebné aby členské štáty boli, dostávali licencie. Nie je možné, aby naše e, podniky sídlili v takých krajinách, v jednej krajine a e, aby mali e, bianko šeba alebo bielý bianko pás na vlastne pôsobenie v rozličných krajinách. Rovnako treba povedať, že musíme byť rovnako otvorení, ako je to uvedené v pôvodnom návrhu aj voči filiálkam, pretože nie všetky filiálky sú kontrolované e, or, e, úradmi, štátnymi úradmi a tam treba urýchliť vykonávanie a veľkoobjemné pôžičky. Musíme dávať veľký pozor na záujmy malých spotrebiteľov, tí, ktorí si napríklad berú hypotekárnu pôžičku na to, aby si mohli kúpiť svoj prvý dom alebo byt. Ja dúfam ako spolu spravodajca, že budeme konštruktívne spolupracovať spolupracovať, aby sme mohli dosiahnuť adekvátny výsledok tejto práce. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za všetky konštruktívne pripomienky, návrhy a, a, a tú ochotu spolupracovať. Myslím si, že teraz už sa nikto nehlási o slovo. A teda by som dala späť slovo Ester na záverečné E, pripomienky. Ja by som sa chcela poďakovať kolegom e, za ich vstupy. Niektorí už navrhli kompromisné pozmeňovacie návrhy, takže uvidíme, ako dosiahnuť čo najlepšiu, najrychlejšie väčšinu. E, myslím si, že jedna vec ešte, na ktorú treba upozorniť, je lehota. Lehotu poznáte vy lepšie ako ja. Áno, takže aby sme to uzatvorili, ešte niekoľko pripomienok k, k potrebe ďalších požiadaviek. Viaceré inštitúcie, viaceré e, finančné inštitúty už majú takéto požiadavky, ktoré splňajú. Takže my sme otvorení voči týmto zmenám, ako toto upevniť ale nechceme veci duplikovať, takže najprv musíme pozrieť, čo už existuje a potom môžeme niečo doplniť. No a potom transparentnosť, ochrana spotrebiteľov, toto sú tie najzávažnejšie obavy, ktoré máme. To sme samozrejme zohľadnili aj pri návrhu správy, e, to Ester zohľadnila, takže toto určite To je tak hlavné zameranie a potom destabilizácia systému, keď e, sa redukuje toto riziko nesplácaných úverov. Toto vždy je potrebné zvážiť spoločne so stabilitou finančného trhu, to ide ruka v ruke, jedno s druhým aby tieto úverové inštitúcie mohli byť stabilné. A to je nie len v záujme tohto sektora, ale aj v záujme priemyslu, občanov a spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som vám len pripomenula, že do 19. decembra 2. hodiny môžete zasielať pozmeňovacie návrhy, potom január 27. sa o tom bude ďalej ďakovať a potom, eh, a potom hlasovať sa bude vo februári. Plenárka bude asi v marci? Dobre, takže sme prešli celým dnešným programom. Ďalšie stretnutia budú 13. januára o 7. E, rozpočet ikon, bude, budeme mať stretnutie s predsedom EIB, potom 22. januára od 9. do 12.30, potom od 14.30 do 18.30 a potom 23. januára od 9. do 12.30. Veľmi pekne ďakujem.